So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs Committee. Pekné popoludne, dámy a páni. E, Vítejte na zasadnutí výboru AFET. E, mrzí ma, že meškáme 10 minút, ale vítam tu aj hosti z Izraela, e, predsedu Knesetu, ktorý tu bude o 4. Prvý bod, prijatie programu schôdze. Máte nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Je to schválené. Druhý bod, Nemáme žiadne oznámenie zo strany predsedu v tejto chvíli. Takže tretí bod. Prehľad, pardon, schválenie zapisníci zo schôdzi 29. júna. Ak do konca tejto schôdze nebudeme mať žiadne pripomienky, budeme to považovať za schválenie. Štvrtý bod. Prehľad eh, rokovaní súčasného stavu o dohode medzi EÚ a Švajčarskom o inštitucionálnom rámci Christian Leffler. Máme dvoch hostí. Na jednej strane je tu eh, pán Roberto Balcaretti, štátny tajomník a rediteľ pre európske záležitosti Federálneho ministerstva zahraničných vecí Švajčiarska. Vítame vás a pravidelný host Christian Leffner z Európskej eh, služby pre vonkajšie činnosti. Ehm, namestník generálneho tajomníka. Niekoľko stručných poznámok z mojej strany po štyroch rokoch e, rokovaní inštitucionálnej rámcová dohoda e, by sa mala čo skoro uzavrieť, dúfajme aspoň. A potom, ako predseda Juncker navštívil v novembri e, Švajčiarsko, dosiahol sa značný pokrok. Zajtra sa bude rokovať v Bruseli na technickej úrovni rokovania, ako dúfame sa uzavrú čo skoro po technických rokovaniach, po ich ukončení, musíme mm, mm, to zabezpečiť, aby sa to schválilo e, v federálnom parlamente a vo federálnom e, referende. Navrhujem, aby sme najprv odovzdali slovo pánovi Lefnerovi a potom vám, pán Balcaretti, Poprosím vás, aby ste sa zmestili každý do 8 až 10 minút, aby sme mali čas na rozpravu s kolegami. Ďakujem pekne, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto možnosť. Uplynul takmer rok a pol, odkedy som naposledy prišiel na tento výbor s hlavným eh, vyjednavačom eh, Švečarska v tom čase. Eh, začiatkom 17. roku sme vám podali správu o stave vzťahov medzi Úniou a Švečarskom tom čase sme prekonovali e, zložité obdobie rokovania, pokiaľ ide o iniciatívu proti e, masovej imigrácii. Spätne e, to hodnotím ako bod zvratu, odvtedy naše vzťahy sa výrazne zlepšili. Avšak nepodarilo sa nám konsolidovať naše vzťahy, aby to bolo v súlade s reálnym stavom v teréne, pokiaľ ide o sociálne, ekonomické, kultúrne vzťahy, alebo potenciálnom našich vzťahov s tým, aby sme mohli konštatovať, že sme vytvorili rámec pre budúce vzťahy. E, sme blízko e, e, tomu počas rokovaní. Zároveň okno možností sa čoskoro uzavrie. Dovolte, aby som vám stručne pripomenul význam e, e, vzťahov medzi EU a Švajčiarskom. V, e, v ekonomickej oblasti je Švajčiarsko druhým najväčším partnerom, alebo v oblasti služieb máme obchodný prebytok na polovicu priamých zahraničných investícií ide do únie e, e, a 60 e, priamých investícií pochádza z únie. Máme 1,4 miliónov občanov únie, ktorí žijú v Švajčiarsku, 460 tisíc švajčiar, občanov švajčiar, Švajčiarska žije v únii. 120 tisíc občanov Unii dochádzajú za prácou v Švajčiarsku denne. To sú všetko výsledky čiastočnej integrácie Švajčiarska do vnútorného trhu únie. Okrem toho, Švajčiarsko je asociónovým e, členom e, dublinského režimu e, a šengenského režimu v oblasti hraníc a policajnej spolupráce. Švajčiarsko implementuje ký zúčastňuje sa v činnosti Frontexu, Lízy v informačnom systéme SIS a prispieva svojimi finančnými zdrojmi. Európska únie, Švajčiarsko tiež majú úzkú spoluprácu vo viacerých oblastiach, v oblasti školstva, výskumu, dopravy, klimatických zmien, ekologickej politiky na svetovej arene. E, konáme e, synchronne, podporujeme sa navzájom v oblasti klimatických zmien, multilaterálne, riadime e, globálnu migráciu, podporujeme ľudské práva, bojujeme s chudobou a snažíme sa implementovať agendu 2030, pokiaľ ide dlhodobo udržateľný rozvoj. Máme pravidelné dialógy medzi službou pre činnosti a svojimi protiežkami na venované tematickým a grafickým otázkam E, e, Švajčarsko sa zúčastňuje e, viacerých ad hoc dohôd, pokiaľ ide EU Lex Kosovo, EU Altie alebo školicu misiu v Malii Zatiaľ, e, čo Švečarsko sa nepripojilo k e, príslušnej deklarácii únie, e, sleduje našim rozhodnostiam v oblasti sankcií a takisto sa snaží braniť obchádzanie opatrenia Európskej únie v tejto oblasti. Máme pevné základy, ale by sme to skonsolidovali. Potrebujeme sa dohodnúť na pevnejšom rámci a inštitucionálnom rámci, najmä pokiaľ ide o účasť Švečiarsko um, na vnútornom trhu. Takáto dohoda by posilnila bilaterálne vzťahy, ktoré sa vyvinuli počas uplynulých ročí, Mala by zabezpečiť jednotné podmienky na vnútornom trhu únie a zvýšiť právnu istotu pre všetky subjekty. E, táto dohoda by poskytla dodatočné mechanizmy, napríklad e, možnosť e, dynamického preberania k Európskej únii, aby sa to vyvíjala súbežne v Švajčiarsku a únii, a to poskytne určitú úlohu zástupcom Švajčiarska pri tvorbe budúcich rozhodnutí. Mali by sme sa dohodnúť na mechanizme eh, riešenia sporov, aby sme zabezpečili jednotný výklad a implementáciu všetkých dohôd v Únii a vo Švajčiarsku. Je to politicky eh, citlivá otázka eh, vo Švajčiarsku, kde rozhodnutia zahraničných súdov sú predmetom sporov. V novembri minulého roku počas svojej navštevy predseda komisie Juncker otvoril možnosti prečinnosť arbitračných súdov Ehm, títo súdy budú rozhodovať o sporoch eh, a v otázkach eh, legislatívy únie eh, budú odozdovať tieto pravomoci Európskemu súdnemu dvoru a to zabezpečí jednotný výklad eh, mm, legislatívy Únii eh, mm, súdmi, ale zároveň umožní arbitračným súdcom eh, riešiť detaily, pokiaľ ide o vzťah medzi Európskej úniou a Švajčiarskom. Tak tiež budeme mať spoločné inštitúcie, ktoré budú robiť dohľad na politickej úrovni, budeme mať spoločný parlamentný výbor po intenzívnych rokovaniach v roku 2018 prebrali sme e, viaceré otázky, ktoré sme mali pred sebou. Vyložili sme všetky karty a v súčasnosti treba to politicky vyhodnotiť. Treba teraz dotiahnuť do konca. Dúfam, že sa to podarí urobiť počas nasledujúcich e, schôdzi na našej úrovni medzi viednavačmi. Musíme e, nájsť návrh záverečného znenia ustanovenie o štátnej pomoci ktoré sa zapracujú do dohody z roku 1999 o leteckej doprave a do všetkých budúcich dohôd e, o prístupe na trh. Európska únia jasne povedala, že nemôžeme prijať e, dohodu bez e, ustanovení upravujúcich štátnu pomoc a pri zabezpečení rovnakých podmienok pri prístupe na trhu. Okrem toho, mali by sme uzavrieť diskusie o určitých e, legislatívnych aktoch, kde e, e, Švajčiarsko má určité problémy v oblasti slobody pohybu. Európska únie nemôže prijať určité opatrenie Európskej únie, ktoré by boli diskriminujúce voči našim prevádzkovateľom. Existuje smernica o vyselení pracovníkov, ktorá podľa nás e, pôsobí proti sociálnemu dumpingu zo strany poskytovateľa služieb a umožňuje vyššie e, mzdy. Pokiaľ ide o slobodu pohybu, je dôležité, aby občania a hospodárske subjekty mali rovnaké povinnosti na vnútornom trhu. Počas uplynulého roku sa nám podarilo e, urobiť značný pokrok pri hľadaní spoločného stanoviska nielen v otázke riešenia sporov, ale aj e, v otázke rozsahu e, rámcovej dohody, rámcovej dohody ktorá bude zahrňať dohodu z 95. roku a budú sa dohody napríklad v oblasti elektrickej energie. Takisto sme sa dohodli, že budeme modernizovať obchodné vzťahy, ktoré vychádzajú e, z e, e, dohody z roku 1997 a tie zahrnú všetky oblasti v rovnakej podobe, ako to máme s Kanadou alebo Japonskom, s tým, aby sme vylepšili prístup na trh. Táto dohoda bude môcť využiť mechanizmy e, e, zakotvené v e, rámcovej dohode. Uzavretie rokovania podľa mňa je možné, pretože všetky parametre sú k dispozícii, aby sa urobilo technické rozhodnutie. Z technického právneho hľadiska to je možné. Teraz potrebujeme mať dostatok politickej vôle. Ako povedal predseda komisie Juncker, musíme konať naliehavo vyzva, aby sme to e, e, uzavreli do konca októbra, aby tomu nebránili ďalšie dôležité rokovania. Sme pripravení vynaložiť úsilie, aby sme to umožnili. A e, zhrnem to tak, že vám pripomeniem, že nejde o jednu dohodu, ide o dôležitú rámcovú dohodu, pretože Európska rada povedala, že je to predpoklad pre ďalšiu participáciu Európs- e, Švečarska na vnútornom trhu. Rámcová dohoda je potrebná, aby sme posunuli bilaterálny prístup, e, ktorý preferovalo Švečarsko. V opačnom prípade tie výhody, e, ktorý, e, ktoré využíva Švajčiarsko, môžu byť stratené. Svet sa naďalej mení. Európska únia zatvára nové dohody s novými partnermi, vytvárajú sa nové oblasti jednotného trhu, ako digitálny jednotný trh a status quo bude znamenať, že budú sa zväčšovať medzery medzi nami a Švajčiarskom a to podkopová e, e, e, naše vzťahy a potrebujú mať štrukturované vzťahy a pevný rámec, ktorý poskytne právnu istotu a rovnaké podmienky pre všetky subjekty. Je to na prospech Európskej únie a občanov a prevádzkovateľov Švajčiarska. E, samozrejme, bilaterálne vzťahy e, e, sú prospešné, ale aby sme sa vyhli určitým trenicam, musíme vytvoriť rámcovú dohodu a to pridá ďalšiu pozitívnu dynamiku, vytvorí nové možnosti a umožní nám využiť zatiaľ ešte nevyužitý potenciál. Prepačte, že som tak dlho a rýchlo hovoril. I'm without further ado, Ďakujem pekne, pán Lefer, pán Vancelety. Môžete si vybrať, v akom jazyku budete hovoriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po francúzsky. Takže pre všetkým som sa chcel poďakovať Kristian Leflerovi za jeho prezentáciu. Pravdepodobne by som to vedela aj sám napísať. Je tam len zo pár bodov, ku ktorým by som sa chcel vrátiť. Ale to, čo povedal pán Kristian Leffler, vo veľkej miere zodpovedá tomu, čo by som povedala ja. Takže vynechám čísla, mm, význam bilaterálnych vzťahov EÚ a Švajčiarsko. Spomenulo sa tu čísla. Je to vzťah, ktorý e, v podstate ešte začal so Švajčiarskom skôr, ako vznikla Európska únia. Sú to vzťahy, ktoré sú veľmi intenzívne medzi Švajčanskom a Európskou úniou v porovnaní s inými subjektami na Zeme Guli, ale je dôležitejšie e, ja švajčiarským spolupráca s susednými krajinami Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Rakúsko. Sú to susedia, priateľské krajiny, s ktorými už e, celé stáročia máme veľmi dobré úzke vzťahy. Napríklad vzťahy, ekonomické vzťahy s Lombardiou, sú rovnako dôležité ako s Japonskom, s Baden-Württemberg a Bavorskom spolu sú takisto dôležité ako so Spojenými štátmi. A mohol by som pokračovať e, s týmto dlhom zozname. E, samozrejme v našich dejinách sme samozrejme vybudovali ekonomiku, ktorá závisí od e, susedných krajín, ale ekonomiku, ktorá stavia na troch jazykoch, e, jazykoch so susednými krajinami, ktoré umožňujú kultúrne, sociálne vzťahy a nielen čisto ekonomické vzťahy. A ide o zachovanie týchto vzťahov samozrejme, ide o ich ďalejšie budovanie, ide o napredovanie. Christian Lafler spomenul, že už pomerne dlhú dobu sa e, snažíme oficiálne dosiahnuť nové vzťahy medzi Švajčiarskou a Európskou úniou. E, potom čo švajčiarske obyvateľstvo odmietlo Európsky hospodársky priestor v referende, rozvíjali bilaterálne vzťahy a máme tu dôležité dohody, ktoré nám umožnili Mm, hospodárstvu, umožnili aj občanom rozvoj, prekačovať hranice, ktoré sú veľmi priepustné. Tu sa zaznelo niekoľkokrát e, švajčiarsko asociovaných k dublinskému systému, k šengenskému systému. Máme tu dohody s Európskou úniou. E, Pretože to v záujme Švajčiarska uzavrie túto dohodu, ale E, takisto Európska únia chce uzatvárať túto zmluvu so Švajčiarskom, pretože to je dôležité aj pre Európsku úniu. Sú to bilaterálne vzťahy. Sú to vzťahy, ktoré fungujú, dohody, ktoré fungujú a ktoré umožňujú, alebo umožnili značný rozvoj na európskom kontinente, rozvoj vzťahov medzi úniou, a, teda Švajčiarskom a úniou, ktorá sa postupne vyvíjala. Čo sa týka systematizácie tohto všetkého, aspoň e, čo sa týka dohôd na prístup na trhy. Tu ide o mať akýsi rámec, o to by sme mali akýsi rámec okolo týchto dohôd, tak aby jednak mohli korektne fungovať, alebo ešte lepšie fungovať, ak je to možné, aby sa to modernizovalo, zefektívnilo. A na druhej strane tento rámec nám umožní rozvíjať vzťahy v iných oblastiach, ktoré nás zaujímajú. Napríklad rokujeme dohode v oblasti elektriny, prístupu Švajčiarska k sieti, elektrickej sieti Európskej únie e, na recipročnom e, základe. Nebudem e, do detailov hovoriť o rokovaní. Pán Kristian Leferer spomenul tie zásadné body. Možno spomeniem len zo pár vecí. Poprvé, všetko, čo sa týka voľného pohybu osôb, je pravdou, že od začiatku Švajčiarsko zastávalo veľmi obozretné stanovisko, čo sa týka voľného pohybu osôb. Samozrejme to súvisí s našou zemepisnou polohou, tomu všetci rozumejú, sme malou krajinou s veľmi otvoreným hospodárstvom, e, s ľahkou výmenou, ale sme pomerne malá krajina a okolo nás sú veľké významné krajiny a potom pre takú krajinu, ako je naša, ktorá na úrovni sociálnych práv a mzdy je pomerne vyvinutá. To pritiahlo veľké migračné toky, čo do určitej miery bolo dobre pre naše hospodárstvo, pretože tieto migračné toky umožnili rozvíjať kapacity, znalosti aj susedných krajín a vo všeobecnosti z Európskej únie, to, čo nemáme u nás. E, mohli sme čerpať z ľudí, ktorí žijú v Európskej únie, ale teda pristúpili sme k migrácii obozretne e, z pochopiteľných dôvodov a keď zároveň e, migrácia významnou mierou prispiela k hospodárskému rozvoju našej krajiny. No dnes ide o zachovanie toho, čo máme, o zachovanie tejto otvorenosti, tejto slobody pohybu, a zachovanie tých E, pravidiel, ktoré máme, aby sme chránili sociálny systém a mzdy pracujúcich, aby sa trh práce rozvíjal takým spôsobom, ktorý nielen umožní rozvoj hospodárstva, ale umožní aj pracujúcim, aby boli zamestnávaní za priateľných podmienok, aby boli rešpektovaní. To je e, vec, o ktorej teraz diskutujeme. Diskutujeme o tom, a tá diskusia bola uľahčená jednoznačne nedávnym schválením smernice, smernice o vysielaní pracovníkov. V podstate to bola implementačná smernica, smernice prijaté pred niekoľkými rokmi predtým. Ehm, v podstate sa tu približuje tá úroveň ochrany práv tomu, čo máme u nás vo Švajčiarsku. Nechcem sa tým chváliť ehm, Takisto Christian Leffler spomenul aj to, že my chceme v podstate mať rámec na ústavnej úrovni a ustanovenia, ktoré ujasňujú to, že ako náhle uzavrieme dohodu, ktorá je dôležitá, aby boli jasné princípy, a či princíp postupu a spolupráce medzi orgánmi, transparentnosť, to sú všetko zásadné prvky, bez ktorých nemôže vnútorný trh, jednotný trh jedno, korektne fungovať. Sú tu však špecifické ustanovenia, ktoré si týkajú štátnej pomoci a to má byť v týchto sektorových dohodách. Myslím si, že ešte je potrebné popracovať trošku na tej dohode, ale v podstate si myslím, že sme pripravení a že sa zhodneme. No a potom o čom sme ešte zatiaľ nediskutovali doteraz, e, to je tá atmosféra, ktorú to prináša. Nebudem skrývať, že vo Švajčiarsku rozhodnutie Európskej komisie z decembra 2017 MIFID 2.3 obmedziť um, uznávanie toho, čo sa deje na švajčiarskej burze, je tu vzájomné uznávanie, čiže to je určitý problém a potom e, to do určitej miery podráždilo e, nás aj v tom, že v tom čase vláda sa snažila spustiť rokovania o inštitucionálnej dohode. A toto rozhodnutie, e, ktoré bolo obmedzené, Samozrejme je tu všeobecná otázka Európskej únie v tom inštitucionálnych e, dohovoroch musíme hovoriť o tom, že teda švajčiarská burza nebude uznaná ako ekvivalent. Nie je to príjemný rámec, v rámci ktorého rokujeme. E, samozrejme sú tu politické aj technické aspekty, to politicky dôležité, ale zároveň to technická odborná téma. Ale samozrejme, ak do konca roka toto uznanie nezískame na základe kritérií iných ako objektívnych kritérií, e, myslím si, že budeme s tým mať problém. A na druhej strane, a to je skôr dobrá správa, naša vláda sa rozhodla minulý týždeň dať e, parlamentu na schválenie E, príspevok Švajčiarska do e, sociálneho rozvoja krajiny Európskej únie e, v sume 1,3 miliardy a z toho je 200 miliónov, ktoré sú určené na migráciu aj v takých krajinách ako Taliansko či Grécko, ktoré nie sú koheznými krajinami Európskej únie, už nie sú koheznými krajinami. Ja sa to teda pokúsim zhrnúť. Áno, určite máme záujem udržiavať vzťahy s Európou, Eh, je to za, sú to základné vzťahy, je to oveľa viac ako len základné vzťahy pre Švajčiarsko. Nie len, že sú to zásadné vzťahy z hospodárskeho pohľadu, ale keď eh, máme spoločnú víziu sveta, zdieľame rovnaké hodnoty právny štát, demokracia, systém správy a riadenia. Švajčiarsko je takisto európskou krajinou, rovnako európskou krajinou ako členské štáty Európskej únie. Máme teda záujem o túto dohodu, máme záujem uzavrieť inštitucionálnu dohodu, ktorá bude dobrou dohodou, ktorá umožní rozvíjať zmluvné vzťahy, právne vzťahy. Máme tu určité špecifické veci, ktoré musíme ešte vyhodnotiť, o ktorých musíme diskutovať a o nich sa momentálne diskutuje. Odkedy sa priamo zapodievam rokovaniami, to znamená od marca, myslím si, že to teraz sa nám vždy podarilo nájsť na každý problém, ktorý sme mali dobré riešenie. No, samozrejme, blížime sa ku koncu týchto diskusí a E, samozrejme ku koncu sú tie diskusie vždy zložitejšie, vždy tie ťažké veci sa nechávajú nakoniec, to je bežný postup, ale e, všetko robíme v duchu spolupráce a hľadáme to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. A situácia švajčiarska je úplne iná ako v iných štátoch E, napríklad krajiny, ktorá opustí Európsku úniu. Je to úplne iná situácia. My v žiadnom prípade sa nechceme rozvádzať. V žiadnom prípade my chceme významnou mierou posilniť partnerstvo, ktoré už máme celé roky. E, Európska únia to chce spraviť za podmienok, ktorá chráni svoje záujmy a Švajčiarsko to chce spraviť za podmienok, ktoré umožní chrániť švajčiarske záujmy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne obom hlavným rečníkom. Ďakujem pán Balzarety za to, že sa neplánujete rozvádzať. Máme plné ruky práce s iným rozvodom. Vypočuli sme si obe strany rokovaní a teraz samozrejme najprv odovdám slovo predsedovi DA delegácie v Európskom parlamente. Jan Dorman, vítajte v našom výbore. Sme radi, že ste medzi nás prišli a máte slovo. Ďakujem pekne. Ako ste počuli, ja som šéfom e, útvaru, ktorý v parlamente rieši vzťahy so Švajčiarskom. Naposledy v júni, v júli sme mali výročné stretnutie so švajčiarskými e, poslancami a pred niekoľkými týždňami sme boli spolu s AFET na misii v Berne, kde sme sa stretli so švajčiarskými politickými predstaviteľmi e, v júni sme mali stretnutie s hlavným negociátorom a teraz sa ne, rokovania blížia k záveru. Chcel by som vyjadriť nádej, že čoskoro úspešne uzavrieme tieto rokovania, ktoré podľa mňa trvali príliš dlho. Od maja 2014 vlieklo sa to príliš dlho. Z médií som sa dozvedel, že situácia je dosť kritická čo sa týka týchto rokovaní, e, že Švajčiari neprejavujú dostatočnú flexibilitu ohľadom tých červených čiar, za ktoré nechcú ísť. Môžem sa opýtať, či máme plán B? Ja dúfam naozaj, že sa nám podarí dosiahnuť vzájomne prospešný výsledok. Ďakujem. Thank you, Jan Dorman. I have... Ďakujem pekne, Jan Dorman. Teraz tra kolegovia Andrea Schwab za IPP, Anna Gomeš, SAD a Charltonax ECR, sa, títo teraz sa prihlasili do diskusie. Potom ešte niekto z GUE. Niekto ďalší. Už aj tak e, začíname mať časový skos, takže poprosím, aby ste sa zmestili každý do dvoch minút, aby nám ostal čas na odpovede. Andrea Šváb, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto téma je veľmi ambiciózna a nielen politicky nabitá. Je to predovšetkým e, hospodárska téma a je to v Eh, ďakujem pekne obom rečníkom za veľmi kompetentné eh, približenie. Najprv sa opýtam pána Leflera, pokiaľ ide eh, nejaké mm, rozhodnutie o rokovaní so Švečarskom, pokiaľ ide o arbitráž. Nie je to v súlade s pôvodným plánom, ide o výklad európskeho práva, nič iné a tu e, e, by mal byť kompetentný e, Európsky súdny dvor. Čo k tomu poviete, pokiaľ ide o pána Balcaretiho? Ja vnímam totiž Švajčiarsko ako liberálnu krajinu, dobrého suseda, ale pokiaľ e, ide o e, zamestnancov, myslím si, že Európska únia je liberálnejšia a chcem sa opýtať, či e, Švajčiarsko nejde nesprávnou cestou, či nie stráca možnosť byť otvorenou krajinou pre služby a prácu a napokon pokiaľ ide o štátnu pomoc v oblasti Ehm, v Budensku, Vartembersku ehm, mali sme ehm, napríklad e, poistenie proti požiaru budov máme podstatne výhodnejšie ako v Švajčiarsku. Ako sa to bude riešiť? Ďakujem pekne, pán Švarc, e, pani Gomeš, dve minúty. Like... Ja by som chcela pre všetkým požiadať pána Kristiana Leflera, ale aj v e, švajčiarských hociach sa chce vyjadriť, tak ocením aj jeho odpoveď. Ako odporúčania nášho parlamentu v správe o Panama Papers ohľadom Švajčiarska, je tam kapitola ohľadom Švajčiarsku, boli sme na e, výjazde vo Švajčiarsku na tému boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a e, boj proti praniu špinavých peňazí. Teda ako tieto odporúčania boli zvážené, zohľadnené a či boli zohľadnené v tých e, aktuálne prebiehajúcich rokovaniach so Švajčiarskom My sme zistili, že hoci Švajčiarsko dodržalo to, že zrušilo bankové tajomstvo, v skutočnosti interne bankové tajomstvo sa dodržiava. Takisto máme obavy z toho, že vo Švajčiarsku vyhybanie sa daniam nie je trestným činom, to má dopad na náš boj proti e, daňovým trestným činom a vyhýbaniu sa daní. Rôzne kantóny majú rôzne stratégie, čo sa týka e, daňových otázok, čo takisto robí veľké problémy. Nedávno prípad Curychu. Takže v podstate je to miesto, kde sa môžu schovávať e, príjmy trestnej činnosti, vrátanie daňových trestných činov. Zdá sa, že vo Švajčiarsku je všetko absolútne v tejto veci mimo kontroly. Aj švajčiarsky parlament sa snažil to zreglementovať, ale v podstate proti ním niektoré strany o, e, sa to proti tomu postavili a nič sa nepodarilo dosiahnuť. No a samozrejme otázka tzv. E, bielých vrán, whistleblowers, ktorí sú ohrození vo Švajčiarsku. Toto všetko je nutne potrebné premietnúť do vzťahov EU Švajčiarsko a nejakým spôsobom reglementovať v dohode. Ďakujem pekne, Ana Gomeš. Charles Tanak, EKR. Ďakujem pekne, Ana nespomenula e, Campione d'Italia to je známe už veľmi dlho, je to špecifická situácia. Samozrejme, naša skupina podporuje túto dohodu, ale ja chcem trošku pocestovať v čase a posunúť sa dva roky do budúcna v čase, teda do oktobra 2020, e, kedy takéto vyhlásenie pána Lefflera Eh, v podstate bude zniesť eh, rovnako ako to, čo budeme počuť od britských negociátorov o budúcej rámcovej dohode a mnohí tí, ktorí sú za Brexit uh, v mojej strane, všetci často hovorili, že to tak švajčarsko EU vzťahy je také dobré riešenie aj pre, Brexit, uh, e, pre Britániu po Brexite, čiže je tam slobodný pohyb občanov. Samozrejme, tu sú trošku asi ďalej. Ale chcel by som sa opýtať, do akej miery E, takéto kompromisy po tom, čo vaša vláda na poli ignorovala e, referendum s väčšou väčšinou, s akou referendum v Británii prešlo e, a máte systém, kedy v podstate miestne pracovné miesta sa môžu ponúkať miestnym pracovníkom na miestnej úrovni. Neviem, ako by toto mohlo fungovať v Británii. Žiaľ, Eh, Serge Javid, eh, minister zahraničných vecí, povedal, že eh, nie je tu žiadna priorita po Brexite pre EU občanov ani pre švajčarských občanov ktorí si hľadajú prácu. Ja si myslím, že to je chyba. Ako teda Švajčiari chcú bilaterálne dohodnúť takú dobrú dohodu, vrátane toho, že nebudú mať Európsky súdny dvor žiadny dopad na ich rozhodnutia súdov, pretože taký súd neexistuje a pritom platia e, menej ako polovicu to, čo platia norovia na občana v rámci EA. Ako sa vám to podarilo? Ako ste to dokázali? E, je to iné ako má Liechtenstein, Island a Norsko a otázka štátnej pomoci je takisto dôležitá. Tí lavič, lavicoví e, zastancovia Brexitu, tých toto bude zaujímať, ako budú vyriešené e, vzťahy ohľadom e, štátnej pomoci. Ďakujem pekne, Charles Už sa nikto, z Alde nikto, zo Zelených nikto, takže Helmut Čojc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda dva doplňujúce, tri doplňujúce otázky k mojim kolegom. Keď sa pozrieme na prieskum e, verejnej mienky vo Švajčiarsku, e, napríklad Švajčiarská ľudová strana, ako na to reaguje? Hm, potom ide o určitú mobilizáciu. E, hovorí, že rámcová dohoda to je hm, ten, tá hranica do akej miery podľa vás tá vnútorná diskusia vo Švajčiarsku je základom pre spolahlivú spoluprácu. Je tu eh, nejaká väčšinou podpora, alebo je tu snaha mm, vyčkať a eh, potom pragmaticky riešiť, ako eh, riešiť jednotlivé témy. Po druhé, Nemecko je najväčším vývozcom Eh, aj eh, zbrojného priemyslu. Teda Nemecko je mm, destináciou tohto vývozu a či eh, rámcová dohoda bude sa venovať alebo ovplyvní aj výrobu zbraní. A tretia otázka. Cez víkend svečarské noviny hovorili o zložitej finančnej situácii koncom 90. rokov a v súčasnosti je to porovnovali. Do akej miery e, menová korelácia medzi eurom a švajčiarským frankom je e, dôležitá z hľadiska pracovných miest a či nie je to náhodou kritérium, ktoré by sme mali zohľadniť v rámci prebiehajúcich rokovaní medzi Úniou a Švajčiarskom. Ďakujem, kolego. Ďakujem kolegovia, ak nemáte ďalšie otázky. Posledná otázka z mojej strany. Čo sa týka načasovania, bolo by dobré, aby sme to načasovali správne. Vypočuli sme si, že máte cieľ ukončiť tieto rokovania čoskoro. skoro Rada a parlament hovorili, že by to mohlo trvať mesiac po dosiahnutí dohody, ale vzhľadom na to, že musíme zohľadniť ratifikačný proces, malo by sa to ukončiť do roku 2020. Takže zdá sa, že rada si realisticky želá, aby parlament dal súhlas v tejto oblasti. Takže máte 10 minút na to, aby ste zareagovali na tieto otázky. Kto by chcel začať? Guest, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V každom prípade neodpoviem na všetky otázky, aj tak boli určené špecificky Európskej únii. Pán German, ja si myslím, že sme prejavili flexibilitu v maximálnej možnej miere, ako sa dá. Každá strana rokovaní má jednoznačný mandát, niekedy veľmi jasný, niekedy sú tam jasné červené liny a potom sa snažíme si s tým nejako poradiť, ale tento mandát, ktorý máme, je prejavom toho, čo môžeme spraviť, pretože poznáme politickú realitu v našej krajine. Viete veľmi dobre, že máme systém, ktorý umožňuje často zistiť, overovať, či to, čo robíme, má súhlas obyvateľstva alebo nie. Takže vieme, čo môžeme robiť a vieme, o čo môžeme hovoriť aká môžeme ísť. No a teraz ja si nemyslím, že je čas, aby sme hovorili o pláne B. Zatiaľ ešte stále pracujeme na pláne A naplno so všetkou energiou, ktorú máme, aby sme našli riešenia, ktoré treba nájsť aj v oblasti voľného pohybu osôb, štátnej pomoci, takže naozaj celý balík. Pán Šváb. Domnívam sa, že pokiaľ ide o novú smernicu o vyselenie pracovníkov, eh, je to eh, dôležité vodítko, ale eh, súvisí to aj s viacerými E, menami, e, ich vzájomným hodnotami a súvisí to s pracovným trhom vo Švajčiarsku. Takže e, tu potrebujeme nejaké opatrenia navýše a naša legislatívna úprava bola niekedy v roku 2003 až 2004 a je tu v súčasnosti nová situácia, e, pokiaľ ide o implementáciu a treba sa pozrieť, a je to naša povinnosť, e, musí zabezpečiť e, ochranu mzdovej úrovni. Toto je hlavná komplikácia prebiehajúcich diskusí. A ešte jedna taká menšia poznámka k otázke rozhodného práva Ehm, teraz e, e, preberáme e, európske aký ako zmluvné právo a to je osobitná situácia a pre nás je to predovšetkým zmluvné právo a Mm, tu nejde o e, prebratie e, v úlo, e, aký vo úlohe členského štátu. Nie sme členským štátom Európskej únie. A mm, práve Európsky súdny dvor mm, má tu rozhodujúcu právomoc, ale v zásade ide o záležitosti zmluvného práva Kristian eh, Lefner, požiadam vás, aby reagoval na otázku Taneka. Dobre, prejdem do francúzsky. Odporúčania Európskeho parlamentu sú, ako všetky odporúčania každého parlamentu na svete, pre švajčiarske orgány dôležitým zdrojom tzv. soft law. Samozrejme, že ich zohľadňujeme, samozrejme, že náš parlament ich zohľadňuje, aj federálna e, štátna správa ich zohľadňuje. Takže môžem vás uistiť, že to neprejde bez povšimnutia, vieme, o čom to je. A teraz, možno som asi zle pochopil, ale daňové úniky vo Švajčiarsku sú trestateľným činom. E, e, môžem vám naozaj poradiť, ak e, budete bývať vo Švajčiarsku a budete sa snažiť vyhnúť sa plateniu daň, budete postihnutí, nielen administratívne, ale trestne. No áno, tak ako členské štáty majú rozdielne daňové systémy, tak aj kantony vo Švajčiarsku majú rôzne daňové systémy. Je tu určitá hospodárska konkurencia, ale aj sila hospodárska a daňová sila jednotlivých kantónov. Čiže vo Švajčiarsku máme federálny zákon, ktorý stanovuje základné kritéria pre všetky kantóny a potom máme systém interného prerozdelenia v kantónoch, horizontálneho aj vertikálneho, ktoré umožňuje región chudobnejším dostať viac od tých, ktorí zarobia viac na daňových príjmoch. Čiže táto konkurencia, je tu akási daňová konkurencia, ktorá je vyvážená následným prerozdelením daňových príjmov. No, Mm, možno mi to trošku uniklo, otázka revízie zákona, ktoré prebieha o zdaňovaní e, právnych subjektov. Blíži sa to ku koncu, pokiaľ viem. Parlament je v čase schvalovania tohto nového zákona. Je to e, legislatívny návrh, čiže je možné, že to pôjde do referenda. A ak to pôjde do referenda, tak pravdepodobne to bude v máji 2019 a potom budeme mať legislatívu, ktorá bude asi na jednou z najmodernejších. Budú tam všetky záruky, ktoré mimochodom žiadala Európska únia v bilaterálnych diskusiách aby sme daňovo ošetrovali veľké nadnárodné podniky, tak aby by nemohli byť podozrievaní z toho, že podrývajú hospodárskú súťaž na európskom trhu. A e, to, či tí, ktorí upozorňujú, sú ohrození vo Švajčiarsku, ja neviem. Jedna vec je upozorniť na niečo a je, e, Iné je niečo, keď niekto, ktorému zdôveríte informácie, ich zverejní. Myslím si, že všade vo svete je trestateľnosť e, sprístupnenia utajných informácií, ktoré nám boli zdôverené. Takže to je to isté aj vo Švajčiarsku. A posledná otázka k politickej diskusii. No, čo môžem povedať? My sme si na to e, zvykli E, so všetkými tými politickými e, viedreniami, politickými e, stanoviskami strán vieme sa s tým vysporiadať. vysporiadať. A keď nejaké obdobie vypustíme z dozoru určité politické viedrenia, aby sme si ujasnili stav veci, to je určité umenie medzinárodných a vnútorných vzťahov eh, hľadať nejakú eh, dohodu, ktorú vieme eh, vysvetliť a získať pre ňu. Pre určité politické strany nie je dôležité mm, približenie sa Európskej únii a treba vedieť vysvetliť, e, čo je na tom pozitívne. Na to sme si zvykli. Otázky e, e, zbrojenia nemajú nič spoločné s inštitucionálnou dohodou. A je tu určitý význam pre pracovný trh Švajčiarska s časom Počas uplynulých rokov e, švajčiarsky pracovný e, trh sa stáva stále e, atraktívnejší pre európskych občanov a stále viac sa uplatňuje na ňom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Leffler. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne v, v stručnosti. Či robila EÚ už veľa ústupkov? Nemyslím si to, pretože inak by som tu zrejme nebol. Spomínali ste Európsky súdny dvor. Tu bolo dôležité nájsť kompromis, ktorý rešpektuje autonómiu Švajčiarska, švajčiarského právneho systému, ako v podstate partnera mimo EÚ a rolu Európskeho súdneho dvoru ako arbitrátora v rámci e, vnútorného trhu EÚ. Myslíme si, že kombinácia takéhoto systému môže priniesť e, predbežné povinné rozhodnutia a môže byť úspešná. E, ďalej, čo sa týka plánov a časového plánu, nemáme plán B ani ne, neplánujeme plán B, pretože ešte nemáme hotový plán A a veríme, že sme schopní ho dokončiť. Niektoré z týchto problémov, ktoré riešime, sú veľmi ťažké. Spomenali sme červené línie alebo obmedzenia, ale dôležité je vedieť, že časom tieto isté obmedzenia pominú e, a už to nevnímame tak vážne. No, napríklad, keď v lete sa dejú búrky, hodnotíme to ako letnú búrku, nie ako klimatické zmeny. V podstate bude musieť nastať ratifikácia zo strany e, členských štátov, ratifikácie zo strany Švajčiarska. Ak by sme to mohli postúpiť na odobrenie zo strany parlamentu, bolo by to dobre, pretože to ukáže záväzok EÚ a som optimista, v tomto smere som platený za to, aby som bol optimista. Áno. Ďalej, bojovanie proti vyhybaniu sa daňovej povinnosti. Je to dôležité, spolupracujeme so Švajčiarskom. Švajčiarsko v podstate je, by malo byť v v súlade e, so zákonmi EÚ ohľadom e, vyhybania sa daňovej povinnosti. Odohralo sa referendum, e, vyjadrenie vôle ľudu musíme rešpektovať. Ďalej boli prinesené isté úpravy a na konci na konci roku by to malo priniesť želané výsledky a preto to vnímame nádejne. Ďalej spomenuli ste, že všetko je v Švajčiarsku mimo kontroly. Je to práve naopak. E, len veľmi málo vecí je mimo kontroly v Švajčiarsku. Čo sa týka cestovania v čase, Charles Stanek to spomínal, že čo sa stane o dva roky. Bolo by dobré E, mať na zreteli, že situácia v Spojenom kráľovstve teraz a o dva roky je veľmi odlišná od Švajčiarska. Spojené kráľovstvo chce opustiť EÚ, chce zastaviť slobodný pohyb ľudí, nechce byť e, zaviazaná pravidlami vnútorného trhu. Švajčiarsko naopak chce mnohé tieto prvky zaviesť, chce byť e, súčasťou vnútorného trhu, chce podporiť mobilitu ľudí. Takže Švajčiarsko by možno mohlo byť vzorom pre Britániu, keby mala inú vládu. Takže je to iná situácia. Áno, Švajčiarsko prispieva menej do súdržnosti ako Norsko, ale Švajčiarsko nie je súčasťou vnútorného trhu, takže to je ten dôvod, je tam takáto proporcionalita a myslím si, že zo široka alebo všeobecne súhlasím s pánom Balcaretým, e, výroba zbraní alebo ich vývoz sa netýka e, tejto dohody o inštitucionálnom rámci. Táto dohoda má vytvoriť rámec, ktorý umožní ďalej v jednotlivých sektoroch upravovať naše vzťahy. ob, dodávať do systému viac jasnosti, viac predvídateľnosti a vytvoriť e, rovnaké podmienky pre všetkých partnerov Švajčiarsko a EÚ. A to v podstate podporuje aktérov, aby ďalej vytvára, dotvárali tento vzťah a realizovali jeho potenciál. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za vaše prejavy. Sme radi, že sme si vás tu mohli vypočuť a tešíme sa, želáme vám veľa šťastia pri rokovaniach zajtra. Výbor bude s vami úzko spolupracovať, bude vašim partnerom v zlepšovaní týchto vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom a ďakujem aj kolegom z EÚ a delegácií zo Švajčiarska. Ďakujem, že ste sa k nám dnes pridali. Ďalším bodom v programu, programe je následovný. Už meškame 20 minút. Fabio Castaldo je spravodajca výboru požadného stanovisko. A pýtam sa ho, či eh, chcel by som mu pripomenúť, že naši hostia z Izraelu čakajú. Bol by som rád, keby ste boli struční. Budete hovoriť o ustanovenia týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca. Ak to spravíte za 3 minúty, ste môj hrdina. Absolútne áno. Vielen Dank, ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, ako isto viete, toto súvisí s diskusiami, ktoré súvisia s ďalším viacročným finančným rámcom. Nariadenie o európskej e, spolupráci naprieč územ, územiami sa nazýva Interreg. Prepačte, mohol by som vás požiadať, ak odchádzate z miestnosti, aby ste nás nevyrušovali, aby ste nediskutovali, aby ste sa nedohadovali a nehadali. Bolo by to možné? Ďakujem. Ako som hovoril, kolegovia, toto súvisí s diskusiami, e, s plánovaním ďalšieho viacročného finančného rámca. Nariadenie sa týka spolupráce naprieč európskymi územiami, hovorím mu Interreg, výbor AFED sa tejto téme môže venovať, pretože e, táto téma zahrňa pristupujúce krajiny, aj partnerské krajiny ako Norsko, Liechtensteinsko alebo Švajčiarsko. Preto sú využívané externé finančné nástroje v rámci Interregu. A my myslíme si, že teda sme zainteresovaní v tejto tematike a preto sa môžeme vyjadriť. Je tu niekoľko zaujímavých bodov, napríklad revízia e, nástrojov na spoluprácu. Sú tu dva nové prvky. Prvým v okrajových regiónoch e, sú to nástroje v okrajových e, regiónoch a nástroje na inováciu. Ďalej, e, definícia cezhraničnej spolupráce je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje naše vonkajšie hranice. Ďalej sú to témy e, námorných oblastí, aj tým sa venuje tento návrh nariadenia. Ďalej je tu séria pozmenujúcich návrhov, ktoré upravujú súčasné nariadenie. E, opätovne sa do neho zavádza ceznámorná spolupráca, kolegovia, morské hranice sa rozšírili predovšetkým v južnej eh, hranice, eh, predovšetkým v južnej Európe a tieto hranice sú tu veľmi dôležité. Eh, v podstate existujú programy, ktoré sa zameriavajú na spoluprácu napríklad v Stredozemnom mori, ale môže to ohroziť našu spoluprácu s našimi partnermi, napríklad v Stredozemnom mori, pretože tu potrebujeme túto spoluprácu naopak posilniť a užívať spoločné výhody. Ďalej sa musíme pozrieť na program vonkajšej spolupráce. V rámci Interregu tu by sme mohli jednotlivé procesy zjednodušiť, pretože niektoré ustanovenia sú veľmi špecifické a preto niektoré z navrhov návrhov môžu byť rozdelené do dvoch kategórií. V prvom rade pozmeňujúce návrhy týkajúce sa Interreg, ktoré sa týkajú IPA 3 a NDICI. Tieto by mali doplňať súčasné e, nariadenia EÚ v tejto oblasti. A ďalej niekoľko lehôd treba uspôsobiť. Keď sú tretie krajiny zapojené do Interregu, musíme pamätať, že ich administratívne štruktúry nie sú také rozvinuté ako tie naše a nemajú rovnaké pravidlá ako my a preto im musíme dať viac času. Ďalšie pozmenujúce návrhy sú menšie, sú technickejšie, nezmenia samotné znenie textu. Interreg existuje už niekoľko rokov a prepája Európu a spája ju s externými partnermi. Ďalšie plány na viacročný finančný rámec rátajú s 10 miliardami eur pre Interreg a je dôležité, aby boli využité efektívne, aby priniesli pridanú hodnotu a som si istý, že naozaj prispejú a budú prospešné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dokázali ste to za 4 minúty, vynikajúce. Boli to 3 minúty, pretože ste ma predtým prerušili. Takže pán Damos, EPP, pán Pašku a pán Šolc sa budú vyjadrovať. Takže títo traja rečníci by sa chceli vyjadriť. Nech sa páči, každý má 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som sa ospravedlniť za pani Šujc, ktorá e, nemôže prísť na dnešné stretnutie. Ja ako tieňový, ona ako tieňová spravodajkyňa chcela poďakovať pánovi Kastaldovi za jeho prácu, všimla si jeho pozmenujúce návrhy a má niekoľko pripomienok. Pani Šujc by chcela uznať pozíciu spravodaj, e, súhlasiť so spravodajcom v tom, že návrh nariadenia špecifikujú ob, finančné obalky IPA 3 a NDICI, ktoré majú byť poskytované pre programy Interreg. Súhlasujú s tým, aby sa e, odstránili z textu tieto čísla a aby sa do textu vniesla väčšia flexibilita. Ďalej tieňová spravodajkyňa navrhuje zavedenie cezhraničnej námornej spolupráce myslí si, že Interreg e, doplňa budúce cezhraničné námorné programy, ale všimla si, že pán Casteldo má iný prístup a preto by sa rada pána spravodajcu spýtala, prečo vynechal slovo adjacent, teda priľahlý z pôvodného textu a uviedol tom slovo maritime, teda námorný. Pán Pašku, nech sa páči 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Hovorím v mene môjho kolegu pána Piculu, ktorý podobne, je v podobnej situácii ako pani Švica, teda je zrejme nejaký problém s do, dopravou. Pán Picula chváli predstavu spolupráce a chcel by dať najavo, že európska integrácia je prospešná z tohto uhlu pohľadu. Ale samozrejme, dnes je to ovplyvnené nacionalizmom, euroskepticizmom a inými trendami. Myšlienka komisie, aby sa v novom finančnom období rozšírilo toto financovanie, je vítaná. Na začiatku e, sme mali predovšetkým socioekonomické obavy, teraz hovoríme skôr o obavách z bezpečnosti, migrácie a prekračovania hraníc. Pán Picula by uvítal kratšie, jasnejšie pravidlá, ktoré by vytvorili efektívnejší systém riadenia a rovnako spomenul možnosť posilniť spolupráciu v Stredozemnom mori. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, Jan Pašku. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem, budem stručný. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi za jeho prístup. Podľa nášho eh, názoru treba vypichnúť to, čo je dôležité v tomto nástroji eh, Interreg, pokiaľ ide o politiku podpory. Najmä akým spôsobom eh, rôzne podporné opatrenia, ktoré sa rozbehli v minulosti a ktoré sa realizovali mm, ako budú pokračovať v novom finančnom rámci, e, či dôjde k nejakému prerušeniu e, v určitých e, programových bodoch a takisto ako budeme vo všeobecnosti podporné opatrenia v oblasti regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o návrh komisie, ale aj o to, ako o tom premyšľa ráda E, z hľadiska škrtenia a tu musí zohrovať úlohu nielen e, južná e, vetva programu Interreg, ale napríklad pokiaľ ide o to, čo sa deje na nemecko-polských alebo iných hraniciach, to musí byť v stredobote pozornosti. Nesmeme pripustiť zniženie objemu vyšlených prostriedkov a musíme zabezpečiť eh, podporu eh, eh, hospodárskeho rozvoja v členských štátoch aj cez hraničného rozvoja. Ďakujem pekne. Praj sa ešte niekto slovo, Fabio, chceš to nejakým spôsobom uzavrieť? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za ich pripomienky. Eh, vo všeobecnosti sa mi zdá, že je tu určitá eh, zhoda, eh, že si to mm, vážite. Iba stručne sa vrátim k niektorým poznámkam, ktoré tu odzneli z úst kolegov. Najmä mám na mysli poznámky EPP. Vnímam to ako všeobecnú podporu navrhovaného znenia, i keď kolegovia sa domnívajú, že je tu problém, e, pretože chýba slovo adjacent. E, ak kolegové sa domňovajú, že ide o dôležitú vec, e, že ide o mm, politickú záležitosť, môžeme pripraviť aj nejaký kompromis. Pokiaľ ide o pripomienky pána podpredsedu Pašku a Picula. V zásade chápem, o čo ide e, vo vašich návrhoch, nami, pokiaľ ide odkaz na problém e, migrácie, problémy Stredomoria. Domnívam sa, že sa nám podarí dosiahnuť určitú zhodu. Mám aj ja určité obavy v tomto smere a napokon kolega Schulz e, spomenul problému Kucu. Myslím, že komisia už, to, e, už sa tomu venuje. Aj e, rada môže prísť s určitým návrhom. Samozrejme, parlament mal by chrániť ten rozpočet, ktorý bol vyčlenený na tento program. Ďakujem pekne, Fabio Costaldo. Veľmi pekne ďakujem kolegovia za vaše pripomienky. Ehm, podmienujúce návrhy treba prekladať do 15. Mm, e, e, oktobra do 11. a 21. E, novembra sa o tom bude hlasovať. Máme skôr 15 minút a hneď prichádzame k bodu 6. Výmena názorov s predsedom výboru pre zahraničné veci a obranu Knesetu Organizujeme to spolu s eh, delegáciou pre vzťahy s Izraelom a vítam tu aj členov tejto delegácie, vážené dámy, vážení eh, páni, eh, kolegovia. Pre nás je cťou, že môžeme tu uvítať pána Aviho Dichtera, predseda výboru pre zahraničné vzťahy izraelského parlamentu Knesetu. Vítajte v našom Európskom parlamente. Posaďte sa, prosím kolegovia, pokiaľ e, ste boli e, v delegácii e, výboru AFED v Izraeli začiatkom minulého roku, určite si spomíname na pohostinnosť Európskeho, prepačte, Izraelského parlamentu. Sú tu ešte traje ďalší poslanci Knesetu, pani Anna Perku, strana Likud. Vítajte pani Michal Rozin, e, e, strana Mihnoc a pán e, Merl Olber z, zo strany práce Šalom. Je pre nás veľké potešenie, že sem pricestovali naši hostia, priatelia z Izraelu, z výboru pre zahraničné vzťahy z Európskej z izraelského knesetu. Európsky parlament má dlhodobé vzťahy a dobrú spoluprácu. Ehm, určité otázky e, pre nás e, spôsobujú znepokojenie, pokiaľ ide o bezpečnosť, stabilitu a mierový proces výmene e, názor s pánom Dichterom mm, ehm, mm, je ehm, veľmi dobrou príležitosťou prebrať pohľad Izraelu, pokiaľ ide o vývoj na Blízkom východe a perspektívu riešenia konfliktu v Syrii, najmä pokiaľ ide o úlohu Ruska a Iránu a otázka zabezpečenia zaistenia bezpečnosti v eh, Libanone, úlohu eh, Hizboli. Je tu veľmi veľa eh, otázok, sú tu viaceré problémy, ktoré sú dôležité pre vašu krajinu. Pán Dichter, okamžite odozdávam slovo a potom očakávam veľmi plodnú výmenu názorov. A takisto naliem vám vody. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý rok, keď váš výbor, e, vaši poslanci e, pricestovali do Izraela, keď sme vás tam príjmali, diskutovali sme o situácii na Blízkom východe. Vtedy zvyčajne hovorím o susedných štátoch ako o našich nepriateľoch. Ale matematika Blízkeho východu zrejme e, znamená niečo iné. Mali sme e, Sýriu, Egypt, e, Jordánsko ako nepriateľské štáty. Podpísali sme mierovú dohodu s Jordánskom a Egyptom a teraz máme štyri nepriateľské štáty. Nevyhnutná otázka, ako sa to mohlo stať? Máme tu Libanon, ktorý pre hnutie Hezbollah sa stal nepriateľským štátom. Hezbollah Mm, e, pri všetkom respekte je teroristická organizácia a 19 e, arabských štátov nemajú s nimi vzťahy, ale niektoré štáty, dokonca aj v Európskej únii, sa snažia rozlišovať medzi vojenským a politickým krídlom tejto organizácie. Verte mi, mm, ja sa tým zapodívam 47 rokov a medzi teroristickými arabskými či už moslimskými teroristickými organizácií som nikdy nevidel nejaký rozdiel medzi vojenským a bezpečnostným krídlom. Viem, že snažíte sa hľadať určité paralele medzi Íra a e, e, Sinn Féin alebo e, Batasunu, ale na Blízkom východe to tak nefunguje. Rozprávame sa o e, teroristických štátoch, ktoré e, vznikajú počas, e, vznikli počas 25 rokov, najmä počas uplynulých 10 rokov, zohrávajú dôležitú úlohu v tom, čo sa deje na Blízkom východe a podporujú nestabilitu v tomto regióne Irán, ktorý odhľadnúc od jadrových aspektov riadi 5 zástupných organizácií, ktorí všetci jednotky e, pracujú pôsobia proti Izraelu. Hezbollah e, v Libanone, e, Hamas a islamský džihad v oblasti, kde pôsobí palestinská administratíva v Gaze a hnutie, ktoré vzniklo v Syrii počas uplynulých rokov, aby hrozovali Izrael z územie Syrii a hnutie Huty v Jemene ktoré vystredujú týždenné iránske rakety na územie Saudskej Arábie do zelenosti 500 tisíc kilometrov. Keď e, hovorí o tom, kto tu ťaha e, za nitky, zistíme, že je to Irán. Irán sa snaží transferovať Eh, presné riadené strely a ďalšie eh, mm, inteligentné munície cez Syrie a potom zo Syrie eh, do Libanonu. Všetci si uvedomujeme, čo to znamená, to nepripustíme a vieme, čo sa deje v Syrii, keď Izrael sa rozhodne, že to nejakým spôsobom zablokuje, že tomu zabraní Pán predseda, keby ste ma sem pozvali pred 7-8 rokmi, pravdepodobne by som úvodom hovoril o e, izraelsko-palestínskom e, konflikte, ale situácia sa zmenila. Izraelsko-palestínsky konflikt e, sa dostal na vedľajšiu kolaj v našom regióne. Nebol vyriešený, avšak keď po celom svete sa hovorí o riešení založenom na existencii dvoch štátov. Teraz máme tri e, e základy. Máme tu Abbasovú administratívu v Ramale, Hamas e, vedie pseudopalestinskú administratívu v, e, v pásme Gaze a sú afiliovaní s moslimskými moslimským bratstvom a počas návštevy predsedu prezidentskej autority de Gazy. To sa stalo viac ako pred 11 e, rokmi. Viem, že to vyznieva veľmi zvláštne. Ako je možné, že predseda palestínskej e, e, administratívy nenavštívil Gazeu 11 rokov? To znamená, že máme tu teroristickú organizáciu, ktorá riadi administratívu v Gaze, odkedy sa tam stal vojenský prevrat ale tu musím povedať jednu veľmi dôležitú vec. Neviem, koľko z vás chápete, že na to, aby ste sa stali zamestnancom e, palestínskej administratívy, sú dve možnosti. Jedna možnosť je podať žiadosť, ako je to zvykom, podať e, žiadosť a možno, že vás zoberú a možno, že nie. Je tu aj ďalšia možnosť, a ktorá je podstatne istejšia musíte e, spáchať teroristický útok, e, musíte e, zabezpečiť, aby vás buď zistili v Izraeli, alebo zabili. A to je tá najlepšia možnosť, ako získať zamestnanie. Iba včera terorista na jednom priemyselnom objekte na západnom brehu Jordanu začal strelať na e, pracujúcich e, tohto závodu a zabil pritom dvoch robotníkov. Jednu mladú ženu, ktorá má jedno dieťa, malá jedno dieťa a jedného muža s tromi deťmi a zranil E, tretieho. E, stále e, tento terorista stále uniká, ale určite ho chytíme. Ale tento človek vie neisto, že už včera sa stal zamestnancom a, palestinskej administratívy, a to v zmysle ich zákona, podľa ktorého, ak sa dostanete do väzenia v Izraeli, dostanete mesačný plat, ak vás odsudia na viac ako 30 rokov dostanete asi 12 tisíc eh, šekelov, čo je zhruba 3500 eh, dolarov. A to vyplýva z eh, palestinskej legislatívy. Palestinská administratíva rok čo rok platí 400 miliónov dolarov teroristom. Skúste si to uvedomiť, keby tu e, v Bruseli terorista bol palestínčan a keby bol e, chytený e, Izraelom, napríklad by zautočil v múzeu alebo na letisku, dostal by mesačný plat v celkovej hodnoti 1,5 miliardy šekelov alebo 400 miliónov dolarov. Toto to je režim, ktorý e, hovorí o miery, o boji proti teroristom. Myslím si, eh, že eh, to, ako ten režim podporuje terorizmus, e, s tým treba skoncovať. A práve prednedávno, pred niekoľkými mesiacmi, sme prijeli zákon o tom, ktorý e, pojednoval o tom, ako s, budeme chcieť skoncovať e, s, s podporou palestinskej administratívy, e, ktorú poskytujú terorizmu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda Dikter, za úvodné slova. Máme k dispozícii 25 minút e, pre výmenu názorov. Máme veľmi veľa žiadostí o slovo. Najprv musím získať určitý prehľad, aby sme sa e, vedeli zorientovať aj z časového hľadiska. Máme eh, tu pani Gomes, pani Karl, pán Balder, pán Norden, pani Fatiga. Mr. Buchner, Mr. Kauso, Ostrevičus, anybody else? So that's one. Two. Ďalších záujemcov eh, spolu 9 eh, osôb, každá dve minúty, pretože radi by sme si vypočuli aj odpovede našich hostí. Anna Gomes ako prvá. Vážne pán predseda, povedali ste, že pre vás je cťou, že môžete tu príjmať pána Dichtera a nemôžem, to neplatí pre mňa. Ja e, pocitujem opovrhnutie a chcem to jednoznačne povedať v jeho prítomnosti. Viem, že bol e, na čele Shin Betu, ktorá má na starosti prípravu e, e, celené e, vraždy palestínčanov. E, E, e, e, išlo o mimosúdne zabitie a vraždy na západnom brehu. Dokonca bol obvinený z vojenských zločinov a aj dokonca Američanmi a čelil perspektíve toho, že v roku 2007 ho mali zíti v Spojenom kráľovstve. Bol prvým legislatívcom, ktorý inicioval rasistický zákon o národnom štáte, ktorý e, robí z e, e, občanov arabského pôvodu občanov druhej kategórie. Som poslankyňou tohto parlamentu, som bývalá diplomatka, viem rokovať s kýmkoľvek aj s diabolom, ale nemám žiadne otázky na pána diktera, iba som chcela povedať, že na základe toho, čo povedal, nemá záujem o mier, jeho živí vojna a chce rozšíriť tú vojnu E, medzi Izraelom a palestinským národom a bola by som rada, keby e, e, na základe rozhodnutia založené na existenciu dvoch štátov sa s tým skoncovala. Chce to rozšíriť na celý región Blízkeho východu. Thank you, Anna Gomes. Ďakujem, Anna Gomes. Ja si myslím, že je korekt patrné povedať, že nemáme rovnaké názory ako náš e, politický host, ale je slušnosťou povedať, že je nám cťou prijať predsedu výboru iného parlamentu. Ja vždy vítam všetkých hostí s tým, že hovorím, že som poctených návštevou, to asi viete. Ja, dankujem. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť sústrasť obetiam včerajšieho teroristického útoku. Občania, rodiny boli týmto útokom zničené. Je to veľká hamba. A na pana Dichtera Parlamentné vzťahy s Knesetom sú veľmi dôležité, takže som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a mám otázku. Výbor pre zahraničné veci a obranu v Knesete ako prispeje k posilneniu vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom, ale aj medzi Európskym parlamentom, našim výborom a vašim výborom pre zahraničné veci v Knesete? To bola moja prvá otázka. Chcel by som si vypočuť vašu odpoveď a je mi ľúto, že predrečnička uh, hovorila tak, ako hovorila. Ja sa za vás hambím, pani Gomeš. Ako Vrátim sa k otázkam. Ako vidíte ďalšie investície medzi EU a Izraelom? Podľa Federiky Mogheriniovej momentálne sa pracuje na dvoj, riešení dvoch štátov. Ako si to vy predstavujete? Ako vidíte vývoj v budúcnosti? Ďakujem pekne. Pán Velde a Ivo Weigl za ALDE. Ďakujem pekne. No budem hovoriť po slovinsky. Takže poprosím vás, dajte si slúchadla, aby ste mohli počuť tlmočenie. Takže predovšetkým by som vás chcel privítať na našom výbore. Takisto som zastával podobnú funkciu ako vy, keď som pôsobil v Slovinskom parlamente. A chcel by som vás uistiť, že hlavná téma vašich úvodných slov, to znamená bezpečnosť štátu Izrael, to je niečo, čo máme spoločné. Na tom sa asi zhodneme. Želáme Izraelu, aby mohol žiť bezpečí, bez strachu, bez útokov, bez hrozieb. Bez hrozieb terorizmu. Aby e, e, ľudia v Izraeli mohli šťastne žiť. Predovšetkým, čo sa týka mladej generácie. Ale takisto počúvam tie isté informácie, ktoré už e, povedala pani Gomeš a ja by som sa chcel k nej pridať. Mám podobné obavy ako ona. Takisto sa pýtam, ak nám ostane len agresia a hnev, čo nám ostane? Povedie nás to k vyriešeniu problému? Ja chápem, že a viem, že máte bohatú kariéru, dlhú kariéru a že ste e, zastávali zodpovedné funkcie a museli ste zvládať veľmi citlivé úlohy. Ale nesmieme zabúdať na to, keď dnes diskutujeme, že ako v politike, tak aj v diplomácii existuje zázračné slovičko. Dialog. Dialog pomáha vyriešiť problémy a dialog je niečo, čo chýba v dynamike medzi Izraelom a Palestínou a vy ste ma dnes nepresvedčili o tom, že chcete viesť dialog s palestíncami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Vajdl, pán Buchle za zelených. Ďakujem pekne. Mal by som jednu otázku, pokiaľ ide o vzťah eh, s Iránom, prípadne pokiaľ ide o vaše aktivity eh, v súvislosti s Ehm, dohodou eh, o mm, skoncovaní s eh, mm, eh, spracovaním uranu. Ja som už viackrát bol zúčastnený rokovania o týchto dohodoch a neviem to pochopiť. Táto dohoda by prospela bezpečnosti Izraela, pokiaľ by E, e, Irán neobohacoval e, ochodobnený Irán. Pokiaľ by Irán mal atomovú zbraň, potom by i ostatné členské štáty, teda štáty Blízkeho východu, by sa o to isté pokusili. Pokiaľ by Irán sa o to pokusil, potom by došlo k vojenskému zásahu a vy by ste bombardovali Irán. Aký máte názor? Ďakujem pekne, pán Kosov, skupina GUE. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Jediné otázky, na ktoré by som chcel, aby sme zodpovedali, sú fiskálne otázky, otázky obvinenia alebo otázky obrany. Tuto v podstate ide o kriminálne vojnové obvinenie, preto by sme sa mali pýtať, či došlo k mučeniu e, palestinských väzňov, a otázka je, kto objednal vraždu danej osoby, jednej osoby, alebo pritom vlastne zabil aj 14 ďalších osôb, vrátane nich 9 e, detí, chlapcov a dievčat, ktoré boli nevinné s použitím bomby. V podstate to, čo sa deje, podporuje rasovú segregáciu tieto vraždy, mučenie a segregácia v, nesúvisia s Európskou úniou, ale v podstate podľa článku 2 by, e, by sa v tejto situácii mohlo postupovať. Chcel by som vám však pripomenúť, že vláda pána, ktorý je e, po vašom boku, od roku 2011 nám ako vyslancom zabraňuje vstúpiť do pásma gazy. Ja preto nechcem spolupracovať s vojnovým zločincom a odchádzam, pretože som znechutený. Mr. Van Orden. Pán Van Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte povedať, že toto je parlament, kde je 753 poslancov a chcem uistiť pána Dichtera, že tu má veľa priateľov v tomto parlamente a že je tu viac ako vítaný. Je človekom, ktorý má naozaj, je to galantný človek, bojuje proti terorizmu e, celé roky a má e, naozaj za sebou významnú minulosť, takže ho vítame a e, odosobňujem sa od e, poznámok, ktoré vyjadri kolegovia tu v podstate v lavice, ktorí sú tak posadnutí agendou, že ťažko vnímajú realitu života v eh, časti sveta, kde je život ťažký. Eh, chcel by som vyjadriť nesúhlas aj s tým, že teda vy by ste chceli rozlišovať medzi Sinn Féin a IRA tam je naozaj eh, rozdiel medzi týmito eh, diskusiami. Tu ide iba o akýsi figový list, im zakrývajú tu, že sa tvária, že majú politické diskusie a že nie je to len čisto teroristická skupina. Eh, zatiaľ, čo Sinn Féin hm, získal teda údajne takýto štatút. Mám otázku. Týka sa vzťahov s Ruskom Uvedomujem si, že teraz v Izraeli máte pomerne veľkú skupinu obyvateľstva ruského pôvodu a váš premiér pri viacerých príležitostiach sa stretol s pánom Putinom a zdá sa, že e, sú tu pomerne zaujímavý vzťah. Takže by som sa chcela opýtať, čo si myslíte o tomto vzťahu? Nehrá Rusko v podstate na obe strany. Na jednej strane Irán a na druhej strane sú podporcami. E, ako vlastne tento vyvíjajúce vzťahy, ktoré Izrael s Ruskom má, ako ich vnímate vy, to by ma zajímalo. Ďakujem pekne, Mačkan. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Dichter, dovolte, na úvod vyjadriť sústrasť obetiam, ktoré ste spomenuli. Každá strata života kdekoľvek na svete musí byť odsudená, ale korektne povedané, pán Dichter, ja som naozaj veľmi sklamaný tým vašim krátkým úvodom. Prečo ste nespomenuli demolíciu Chána Lachmat a dôsledky a porušovanie medzinárodného práva, predovšetkým veľké porušenie štvrtého ženevského dohovoru. E, pán Dichter, e, toto zbúranie vaše e, orgány v podstate povolili alebo prikázali zbúranie úradných, oficiálnych sídlisk. Nespomenuli ste ani nový zákon, ktorý vyvoláva obavy pre všetkým E, čo sa týka izraelských Arabov a ich ašpirácií. Takže celkové, ako opodstatňujete takéto diskriminačnú legislatívu proti menšinám? Aké sú dôsledky pre nežidovské izraelské obyvateľstvo, teda izraelských Arabov? Súhlasím s tým, že prá, máte právo sa obhajovať a brániť pred vojnou a terorizmom. Pán von Oden uh, e, hovoril o tom, že je dobre byť priateľmi, e, nielen kritizovať. Musíme postupovať nestranne, nielen odsudzovať jednu stranu. E, Izrael, keď napreduje, prečo porušujete toľko medzinárodnej legislatívy? Čo vám dáva právo byť nadradený nad medzinárodným právom? Ste demokratickým štátom. Demokratickým štátom e, na Blízkom východe tam veľa demokratických štátov nie je. Ako je možné, že váš demokratický systém E, pod e, vedením vašej vlády a vašich orgánov sa nespráva demokraticky. Ďakujem pekne, kan, pán Kana, na záver. Pani Fatíka a pán Ostevičus ako dva poslední rečníci. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Dichter, vitajte v AFETE, vitajte v Európskom parlamente. Ja súhlasím s tým, čo povedal Jeffrey Van Orden z eh, jeho obavy ohľadom vzťahov s Ruskom, ale rada by som využila tieto príležitosti a opýtala sa vás na vnútornú situáciu v Iráne. Moc eh, a v podstate tých pretovávajúcich, dlho pretovávajúcich protestov obyvateľstva. Čo si o tom myslíte? A mohli by ste niečo viac povedať ohľadom situácií v Sýrii? Čo aká je eventuálne budúcnosť Asada po poslednom vývoji a ako vy hodnotíte situáciu v Edlib provincii predovšetkým? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ano Fatik a pán Cistevičus, ako posledný, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, predsedaChter, vítajte. V Európskom parlamente je veľmi dôležité udržiavať kontakty a mať otvorený úprimný dialog napriek e, všetkým okolnostiam, v ktorých sa nachádzame. Pre všetkým úprimná sústra všetkým obetiam teroristického útoku, ľudí, ktorí prišli o život e, v posledných teroristických útokoch. Pán predseda, mám na vás asi dve otázky. Poprvé, ako vnímate aktuálne trendy antisemitizmu po celom svete a ich nárast? Aké podmienky to vytvára pre Izraelcov, ktorí žijú v rôznych štátoch a e, čo by ste k tomu povedali. A druhá vec sa týka vašich vzťahov s Tureckom. E, tie vzťahy sú raz hore, raz dole. E, sú veľmi kolísavé. Nedávno tu boli tvrdé vyhlásenia pána Erdogana a trialóg medzi pánom Erdoganom pánom Putinom a vedením Iránu vyvolávajú naozaj obavy mm, ľudí na západe. Ako by ste vy popísali vaše vzťahy alebo stav vašich vzťahov s Tureckom aktuálne? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Ak nie, tak pán predseda, zaznela tu celá škala otázok aj politických vyhlásení a ja navrhujem, Ehm, že vám necháme tak 10 minút, aby ste zareagovali na najviac toho, čo sa dá. Asi to je nerealizovateľné, ale pokúste sa. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za otázky. Chcel by som sa podeliť o odpovede aj s kolegami, eh, ktorí prišli so mnou z Izraela. Chcel by som odkázať na stanoviská, ktoré neboli položené ako otázky za 40, 47 rokov svojho života bojujem proti terorizmu, videl som jeho rôzne podoby. V Izraeli, eh, v pásme Gazy, v Libanone, na západnom brehu Jordánu. Eh, videl som to všade a tu sú aktuálne zastúpení ľudia z rôznych krajín. Proti terorizmu nemôžeme bojovať sami. Nie Izraeli, nie v Belgicku, nie v Nemecku, ani v Francúzsku, ani v Španielsku, ani v Spojených štátoch. A ani nie v arabských krajinách. Pretože terorizmus nemá žiadne hranice. Al-Qaida nemala žiadne hranice. ISIS, ktorý sa snažil bojovať ako islamský kalifát, tiež nemal žiadne hranice. Som hrdý na všetky boje proti teroristom a veľmi ma mrzí, mrzia tie momenty, kedy my alebo ja ako vedúci operácií proti terorizmu sme zlyhali a nepodarilo sa nám zastaviť teroristov, ktorí zabili ľudí v Izraeli alebo v okolitých krajinách. Som si istý, že tu dnes máme mnohých ľudí, ktorí bojovali vo vojnách, boli napríklad súčasťou protiteroristických operácií. Neexistuje vojna bez chýb. Ale nikdy som vo svojom živote e, nemal v úmysle niekomu ubližiť. Ja sám mám syna a viem presne, čo to znamená a nedá sa to porovnať s tým, čo si Židia odžili iba pred 80 rokmi. Ke- keď sme vytvorili túto krajinu, teda tí, ktorí ju vytvorili, ja som sa narodil neskôr, rozhodli sme sa, že izraelský štát bude národný štát pre židovských ľudí, Neznamená to, že iní ľudia tam nemôžu žiť, ale uznanie Izraelu ako národného štátu je jedinečné pre Židov. A to v podstate hovorí základné právo. Základné právo nehovorí nič proti súkromným právam jednotlivcov, občanov v Izraeli, či už sú to Židia, nežidia, moslimovia, kresťania, kresťania, ktokoľvek. A mali by ste si veľmi pozorne prečítať toto základné právo, lebo budete prekvapení. Keď som hovoril o podrobno, podobnostiach, ktoré sa popisujú medzi teroristickými organizáciami v Európe a na Blízkom východe, východe máte pravdu, nie sú tam podobnosti. IRA a ETA tiež používali systém terorizmu, mali však istý kódex, ktorým, v ktorom sa snažili zabrániť tomu, aby ľudia zomierali, ale nefungovalo to vždy. Ale za 47 rokov, čo bojujem s teroristami v Blízkom východe, teroristami z arabských krajín, z palestínskych organizácií som nevidel ani len jeden prípad. kedy by sa niekto snažil zabrániť strate jedného života jednej osoby. Hovoríme o Iráne a chcel by som e, člena nášho parlamentu požiadať, aby ďalej porozprával niečo o Iráne ako o vedúcej krajine v vytváraní zbraní hromadného ničenia. A všetci vedia, že sa snažíme tento problém odkladať, ale nechceme ho riešiť. S vašim povolením by som rád dal slovo môjmu priateľovi z parlamentu, aby sa k tejto téme vyjadril. Ehm, máte Mám samozrejme skúsenosť s tým, že podávam ďalej slovo, takže nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som v prvom rade spomenúť, že som vedúcim strany práce, čo je najväčšia strana v izraelskej opozícii. Samozrejme, vo veľkom kritizujem súčasnú izraelskú vládu, ale v niektorých bodoch sa všetci zhodujeme. A vnímame Irán ako štát, ktorý sa snaží destabilizovať Blízky východ. K tomu nemusím povedať viac. Jediný dôvod, prečo chce Irán destabilizovať vojenské základne v Sýrii, je to, že ide o rakety s dlhým dostrelom a robia to len kvôli Izraelu. Nesúvisí to s dianím v Sýrii. Jediný dôvod, prečo to robia, je, aby mali prst na gombíku a v momente, keď sa rozhodnú vyhodí do vzduchu danú oblasť, budú to môcť veľmi ľahko urobiť, ak si teda vytvoria základne v Sýrii. Ďalej, ak budem mať na to povolenie, by som rád položil vám všetkým jednu otázku. Jedna vec, ktorá ma frustruje, je, sú tie 2 milióny palestínčanov v pásme Gazy, ktorí sa nachádzajú v hrozných humanitárnych podmienkach. A celkom ma fascinuje, že hoci Európska únia súhlasila s tým, že investuje stovky miliónov eur do vytvorenia gázy, nie ste schopní to urobiť, pretože si myslíte, že táto investícia pôjde cez Mahmuda Abaze a cez palestinského prezidenta palestínsky prezident nechce zobrať vaše peniaze a investovať to do svojich ľudí v pásme gazy. A to je frustrujúce. A myslím si, že by to malo byť frustrujúce aj pre vás všetkých. A bol som prekvapený, že nikto z vás sa túto otázku nespýtal. Prečo palestinský prezident nechce zobrať vaše peniaze, aby investoval do gazy, a aby zlepšil situáciu dvoch miliónov palestínčanov, ktorí tam žijú. Ďakujem veľmi pekne, pán Dichter, máte slovo. Vidím, že nás tlačí čas, takže len niekoľko vied. Chcem zodpovedať na veľmi dôležitú otázku. Ako výbor, ktorému predsedám, môže pomôcť vášmu výboru alebo Európskemu parlamentu tu v EÚ? Chcel by som sa sústrediť na veľa problematických otázok, ale chcem sa sústrediť hlavne na systém boja proti terorizmu. Bohužiaľ, v Izraeli sme zaň zaplatili veľkým množstvom krvi našich ľudí. Naučili sme sa tak bojovať proti teroristom. Nemyslím si, že krajiny EÚ sa musia naučiť to isté s použitím vlastnej krvi. A získali sme veľké množstvo skúseností, osvojili sme si modus operandi, naučili sme sa, ako bojovať proti teroristom a je to otvorené pre vás, pre vašich odborníkov a v niektorých krajinách máme veľmi dobre rozvinuté vzťahy a vzdelávame tam ľudí, ako majú konať a ako majú zachraňovať životy. A niekedy Skúsenosť si nekúpite v žiadnom obchode, nie v IKEA, nie nikde inde. Skúsenosť získate iba bojom proti terorizmu. A bohužiaľ, my sme si toho vytrpeli tak veľa, e, zažili sme tak veľa samovražedných atentátnikov, že sme sa sami naučili, ako proti ním bojovať. Nebolo to ľahké, trvalo nám to roky vytvoriť si modus operandi, ale je to celé vaše a zadarmo. Ďakujem veľmi pekne. Chairman Dichter, thank you. Knesset, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegom z Knesetu, ďakujem, že ste prišli na výmenu názorov, prajem vám príjemný pobyt v Bruseli a plodné politické diskusie. A ako hovoríme v hebrejčine, budúci rok sa vidíme v Jeruzaleme na našom výbore. Ďakujem vám. Your family came from which part of Europe?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 Okay, ladies and gentlemen, we're running... Vážne dámy a páni, sme v omeškaní. Máme 12-minútový skls. Poprosím všetkých hostí, aby opustili eh, miestnosť eh, tohto výboru. Teraz máme bod programu číslo 7. Dovolte by som úvodom niečo povedal ehm, Mm, obraciam sa na všetkých prítomných. Snažil som sa viesť tento výbor maximálne vyvaženie a spravodlivo. Musím však povedať, že som sm- smutný v súvislosti s posledným bodom rokovania. Každý kolega mm, môže sa slobodne vyjadrovať vo výbore, ale mm, vypočuli sme si veľmi ostré slova, keď sme diskutovali s izraelským hostom. Navrhujem, aby sme o tom rokovali na rozšírenom e, e, zasadnutí e, predsedníctva častokrát nie súhlasím s hostmi, ktorí sedia pri mňa. Napríklad, keď sme mali tu hosti z Iránu, tiež by mohli odznieť obdobné pripomienky, ale snažíme sa respektovať všetkých hostí bez ohľadu na ich politické stanoviska. Snažíme sa byť tolerantní aj zdvorili. Mali by sme mm, pohovoriť o tom, ako sa budeme zapodievať e, zaobchádzať s hostmi, či už z Izraela, alebo inými hostmi Mm, považujem za dôležité e, to povedať. E, som veľmi smutný. Anna Gomeš, e, povedali ste, čo ste chceli povedať, ale chcem s vami to prebrať, pán predseda. Povedali ste, že bolo to pre vás cťou a ja som povedal, že pre mňa to cťou nebola. A, nebolo a Eh, mám na to právo. Mám, mal som na mysli, že mal som na mysli, eh, že nie len vás, ale ostatných. A povedal som menej mene výboru, že je pre nás cťou eh, prijímať hosti z Knesetu, len toho predsedu, ale ešte ďalších troch. Chcel by som, aby sme ucívali všetkých hostí, aby ostatní kolegovia s tým súhlasili. Bod programu 7 správa o komisii Albánsku eh, Knut Flankenstein. Eh, spravodajca, ďakujem veľmi pekne. Vážne pán predsed, predseda, vážení kolegovia, hm, pokiaľ ide o zajtrajšie hlasovanie, chcel by som spomenúť niekoľko bodov, kde medzi ktoré už boli prebrané spravodajcami a tieňovými spravodajcami. Jednak ďakujem eh, tieňovému spravodajcovi ktorý e, e, čas e, obdobia kratšieho a než jedna hodina prebral viaceré kompromisné návrhy a nedokázali sme všetko sformulovať a je to dobrým znakom toho, že v zásade sme za jedno Eh, ohľadom toho, ako budeme narovať s krajinami Západného Balkánu. Dovolte niekoľko hm, podstatných eh, myšlienok vyjadriť. Už uplynulo 4 roky, ako Albánsko bolo oficiálne eh, uznané ako kandidátsky štát na pristúpenie a hm, to sa hm, by malo prejaviť v praxi a podporujeme komisiu, pokiaľ ide o otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom. Zároveň je tu rozhodnutie, ktoré berieme do vedomia, rozhodnutie e, e, e, rady začať tieto rokovanie. Teraz očakávame, že rada si splní svoje prísľuby a v júni budúceho roku začnú prvé rokovanie prirodzene e, v tejto správe e, na jednej strane e, hovoríme o tom, s čím sme veľmi spokojní, pokiaľ ide o pokračovanie určitých vecí. Na druhej strane poukazujeme na niečo, čo ešte očakávame zo strany albánskych priateľov. Je správne, že pri všetkých reformách je najdôležitejšie nie potešiť Európska únie alebo predsedov, ale mm, treba mm, vylepšiť e, život e, miestných e, obyvateľov. Ide o ambicionnú reformu súdníctva, a máme e, tu jasné, jasné e, e, výsledky a ide o kontrolný proces v oblasti súdnictva a aj odstrasujúci účinok do budúcnosti. Ale v správe hovoríme o tom, že očakávame viac v oblasti boja proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti. To isté sa týka aj ochrany ľudských práv, práv, eh, majetkových práv, o ktorých stále hovoríme, tu musí ísť aj o, o implementáciu eh, predsavzatí. V tejto súvislosti chcel by som poďakovať eh, tenemi spravodajcovi za viaceré konstruktívne prístupy, pokiaľ ide o práva menšín. Rozhodli sme sa, že nebudeme menovať jednotlivo všetky menšiny, pretože E, to musí e, platiť pre všetky menšiny, ktoré majú e, nerovnakú veľkosť a majú svoje rovnaké problémy, ale celkový prístup platí pre všetkých. Hovorili sme o ekologickej politike a musí sa to týkať nielen jednej, ale viacerých vodných elektrární. Musíme zabezpečiť väčšiu transparentnosť, väčšiu než doteraz aby som to pozitívne eh, uzatvoril, eh, eh, politika susedstva je dôležitým ťažiskom našich rokovaní aj s albanskými kolegami. Politika susedstva znamená posilnenie stability v, tej, v tomto regióne. Albánsko to robí, nie samotné aj s ďalšími zúčastnenými. Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj teňovými spravodajcovi. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie a um, predpokladám, že získame väčšinu pre Albánsko. Ďakujem pekne, pán uh, Frankenstein, za vystúpenie. A teraz diskusie. Ako prvý vystúpi Edward Kukan v mene EPP. Thank you very, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdá sa, že je tu hm, veľmi dobrá spolupráca, ale zopakujem to, čo povedal pán Flinkenstein. Veľmi eh, si vážim eh, jeho spoluprácu s tenevými spravodajcami, v dôsledku čoho máme eh, veľmi vyváženú správu a nevidíme tu žiadne prekážky Domnievame sa, že táto správa vysiela štyri signály smerom e, k Albánsku. Predovšetkým o tom, že Albánsko dosiahlo pokrok v procese integrácie a mali by sme podporiť e, e, začiatie prístupových rokovaní v budúci rok. To sa zrkadli v pozmeňujúcich mm, návrhoch správy. Po druhé, mali by sme podporiť pokračovanie reforiem, najmä v takých dôležitých oblastiach ako spravodlivosť, eh, právny štát a verejná správa. Zároveň mali by sme eh, klas dôraz na implementáciu reform, poukazovať na problematické otázky aj eh, dosiahnuté výsledky. Po tretie, musíme byť realisti. Albánska vláda musí riešiť problém korupcie organizovanej trestnej činnosti, ktoré, ktoré bránia ďalšiemu napredovaniu. Potrebujeme mať e, e, e, konkrétne výsledky boja proti korupcii, organizovanej kriminalite, boja proti drogám a pestovaniu marihuany a takisto praniu špinavých peniazí. A po štvrté, politická pluralizácia polarizácia môže spomaliť e, reformy a ďalšie napredovanie. Jasným e, príkladom je e, reforma volebného práva a schválenie odporúčaní OECD. A preto apelujeme na všetky strany, aby spolupracovali v otázkach európskej integrácie. Navyše malo by byť jasné, že očakávame od všetkých politických strán, aby spolupracovali v rámci demokratických inštitúcií. Ešte raz ďakujem pekne spravodajcovi. Myslím si, že e, mm, vysielame povzbudivé signály smerom k Albánsku a Európskej komisii. Ďakujem, Edward Kukan, mene EKR, e, Charles Tenek. Ďakujem pekne, pán predseda. Prečítam to v mene Eleny Kučaros, ktorá je teňová spravodajkyňa v našej skupine EKR považuje e, e, Balkán za veľmi dôležitú a citlivú oblasť pre Európsku úniu a Albánsko by mala byť plne asociovaná a integrovaná v konečnom dôsledku do únie. E, Albánsko je zložitý štát, sú tam prvky demokratického deficitu, vláda a politické strany a ľud musia viac bojovať proti korupcii a štát musí prejaviť rešpektovanie ľudských práv, vrátanie práv menšín. Správa pána Fleckensteina eh, veľmi dobre pokrýva všetky dôležité témy, pokiaľ ide o sociálny, politický, ekonomický život. Eh, ide o eh, snahu podpory krajiny v rámci procesu pristupovania k únii Samozrejme, Európska únie nechce nanúcovať demokraciu, ale chce podporovať demokraciu v tejto krajine. E, vítame to, že je to vyvážená správa a podporujeme e, e, jedno, druhú, jeden druhý pozmenujúci návrh. Pokiaľ ide o odporúčanie v oblasti politických, ekonomických a ďalších záležitostí sa dostali do správy a budú nápomocné pre vládu a obyvateľov eh, z hľadiska mm, pokračovania rokovaní a eh, eventuálneho pristúpenia k únie. Domnievame sa, že reformy majú vykonovať samotné Albánci. Eh, vítame kroky, ktoré urobili obyvateľe Albánska v zmysle približovania sa k EU a albanská e, vláda musí riešiť na základe dialogu problémy s Gréckom, na základe medzinárodného práva a dohovorov a rešpektovať práva Grékov a ďalších menšín. E, pani kolegyne, ďakujem e, spravodajcu a celý tým za skvelú plodnú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega Charles Tenak, Alde nežiadala o slovo zelené Igor Šoltes. Ďakujem pán predseda, za slovo. V prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi za skvelú prácu a za vynikajúcu správu. Áno, Albánsko v skutku urobilo značný pokrok, avšak stále je tu eh, určitý priestor pre zlepšenie, najmä v oblasti súdnictva, právneho štátu, verejnej správy, ale aj eh, verejného obstarávania takisto e, korupcia, e, obchodovanie s drogami a organizovaná trestná činnosť e, sú stále prítomné a treba venovať značnú pozornosť týmto problémom do budúcnosti. Napriek tomu záleží nám, aby sme nabadali politické strany, aby navzájom spolupracovali aby eh, spoločne ťahali za jeden povraz eh, v snahe eh, priblížiť sa k cieľom európskej integrácie a realizovali potrebné dôležité reformy. Sme veľmi radi tomu, že sa podarilo zapracovať naše znenie, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a úlohu E, občianskej spoločnosti do záverečného znenia správy. Aj ako povedal pán spravodajca, a vieme o tom, že v predchádzajúcich správach sme e, poukazovali na problém e, rieky Viosa a hydroelektrárne, ale aj albánska vláda musí si uvedomiť, že E, e, netreba e, konať v rozpore s európskymi normami v otázke ochrany životného prostredia a treba požiadať albánske orgány, aby respektovali medzinárodné pravidlá, ktoré upravujú ochranu životného prostredia. Som presvedčený, že Albánsko je krajinou veľkých možností a že Eh, veľmi veľa vecí majú v rukách albanskí politici, ale som presvedčený, že Európsky parlament eh, by mohol eh, poskytnúť značnú podporu Albánsku, aby aj do budúcnosti dosahoval značný pokrok. Ďakujem. Nemáme tu žiadne ďalšie. Nie. Pán Epitideus, prepačte, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž, to, že správa spomína grécku problematiku a potrebu e, rešpektovať práva menšín, to je veľmi dôležité, pretože najväčšia etnická menšina v Albánsku je grécka a jej práva sú pošlepované. A preto stanovisko spravodajcu, ktorý e, apeluje na e, vládu, aby respektovala tieto práva, je e, veľmi dôležité. Nesúhlasím však s tým, že Albánsko sa snaží podporovať dobré susedské vzťahy. Myslím si, že tu už viackrát jasne odznelo, že Albánsko má územné nároky na viaceré e, e, štáty vrátane Grécka. Ak nie dôjde k zlepšeniu tejto situácie, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok v tomto smere, podľa mňa by bolo nepriateľné začínať prístupy v rokovania s Lobanskom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Praje si ešte niekto slovo? Nie. V takom prípade ukončíme túto rozprávu a hm, hlasovať sa o tom bude zajtra o 14.30. Ďakujem. A teraz bod programu 8, správa o komisie, správa o správe komisie o Čiernej hore a je pre mňa cťou, že môžem dať slovo pánovi Tenekovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný vzhľadom na tom, že e, je to už e, druhé rokovanie pred zajtrajším hlasovaním. Už som sa vyjadril predtým. Chcem poďakovať všetkým deňovým spravodajcom za pozitívnu e, spoluprácu. Ako zvyčajne podarilo sa nájsť dobrý kompromis v pozmeňujúcich návrhoch najspornejších otázkach, čo je prejavom značného pokroku, ktorý dosiahla Čierna hora v prístupovom procese je tu iba menší e, počet sporných otázok. Myslím si, že správa poukazuje na slobodu médií a na boj proti korupcii, že to nás najviac znepokojuje. Chceme e, zdôrazniť, že e, pokiaľ ide o poslednú otázku, vláda Čiernej hory urobila značný pokrok v tejto oblasti a ďalším veľkým e, krokom e, bude e, niečo, čo je veľmi významné, ale zložité. Som však presvedčený, že to sa podarí. Čiže v rámci prístupového procesu potrebujeme mať jasné kritéria a neprimerný dôraz v na plnenie požiadaviek e, v zmysle kapitoly 23-24. To je posledná moja správa ako stáleho spravodajcu v parlamente. E, žiaľ, e, tento skutok je pre Brexit a Čierna hora bude zrejme prvým štátom, ktorý nahradí Spojené kráľovstvo ako 26. členský štát a to bude určitým potešením v súvislosti e, e, s tým, čo pocitujem v súvislosti s destruktívnym e, politováhodným rozhodnutím mojej domoviny. Bude 14, je to pozmenujúce návrh hľadom odseku 10, odzrkadľuje faktickú zmenu a dúfam, že všetci kolegovia podporia tento návrh, aby po, chcem požiadať, e, aby ma vopred upozornili na prípadné výhrady. Ďakujem pekne e, e, aj za účasť mm, na príprave nielen tejto správy, ale aj predchádzajúcich správ o Čiernej hore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Charles Tenek, a v mene všetkých kolegov ďakujeme vám za skvelú prácu, E, veľmi dôležitú prácu v záležitostiach Čiernej hory. Máme tu dvoch, troch e, e, židotrov slova, pán Ademov, pán Kukon a pán Radoš. Pán Šoltes tiež, pán Fleckestein. Tak ako prvý začína pán Ademov. Благодаря, господин председател. Бих искал да извиня. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť v mene pána Kovačeva. Je neprítomný, pretože je členom eh, misie v eh, Izrael eh, ako podpredseda skupiny EPP, pán Kovačev, by chcel poďakovať pánovi Tánokovi, pánovi spravodajcovi za konstruktívnu prácu na príprave správy tohto roku a za e, pozmeňujúce návrhy e, tu sa spomína tá skutočnosť, že väčšina politických e, skupín vo výbore si uvedomuje životne dôležitý význam boja proti organizovanej trestnej činnosti, najmä pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi E, boju proti e, praniu špinavých peniazí, slobody e, vyjadrovania, slobody médií, postavenia prevádzkovateľa verejnej televízie v Černej hore, ale aj pokiaľ ide o novinárov. Stretnutia s, s tými spravodajcami boli veľmi konstruktívne a podarilo sa nám dotiahnuť kompromisné pozmenujúce návrhy. Domnievam sa, že záverečné znenie je vyvažené a chcel by som e, vyzvať kolegov, aby e, ho podporili. Domnievam sa, že Čierna hora e, dosiahla jednoznačný pokrok a vyzývam všetky politické skupiny, aby to uznali, aj keď treba dotiahnuť ešte ďalšie reformy. Ďakujem kolegovi Adamov, pán Fleckenstein za SAD. Len veľmi kratočko, ako no, Číňovi tu nemôže byť, takže Chceli sme len jasne povedať, že sme vďační pánovi Tenkovi za dobrú prácu, ktorú vedol, súhlasíme s ním a ďakujeme mu za dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a tešíme sa na zajtrajšie pozitívne hlasovanie. Ďakujem pekne, Klud Techenstein. Za Alde, pán Radoš. Nie ste sa rajve. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať e, pánovi Tanokovi nie len za dobrú spoluprácu pri tejto správe, ale celkové za e, dobrú spoluprácu za posledné roky a za jeho dobrú prácu za posledných 10 rokov. Chcem sa mu poďakovať za jeho optimizmus. On je vždy optimista, keď hovorí o Čiernej hore a pristúpení Čiernej hory do EÚ. Proces je pomerne stabilný, ale dosť pomalý. Problémy v hlavných segmentoch reforiem sa realizujú veľmi pomaly. Hovoríme o nezávislosti súdnictva, boji proti korupcii, sloboda médií. A tu Čierna hora má veľa problémov. Avšak jedinou vyhliadkou pre Čiernu horu a ďalších 5 krajín západného Balkánu je jednoducho ich miesto v Európskej únii. A ja som presvedčený o tom, že Európsky parlament vysiela veľmi pozitívne signály touto správou a takto máme postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených, pán Šoltes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúci kompromis, na ktorom sme sa dokázali dohodnúť a veľmi sa nám páči to kompromisy v článku 28 ochrana životného prostredia, e, elektrárne a mm, máme aj v roku 28 jasný text ohľadom ulcin celina. Takisto by sme chceli požiadať kolegov z iných skupín, aby podporili náš pozmeňujúci návrh 1.1.8 o tom probléme, že Európska verejná banka, podobne ako rozvojová banka, jednoducho považuje za neudržateľný projekt vodnej elektrárne a pro všetkým 1.9.9, pro všetkým, čo sa týka jazera Kada. Potom, čo sa týka korupcie, e, chcel by som odporučiť kolegom, aby podporili pozmeňujúci návrh 25 e, pána Kovačeva a 69 z toho, aby z Rady pre agentúry boja proti korupcii bol odvolaný. E, cieľ je tu pani Marovič vykonáva vynikajúcu prácu a nie je to ľahké pre politickú elitu, ale chceme dokázať, že Čierna hora je dobrou demokraciou, mali by takíto experti pracovať a nemali by byť prepušťaní z takýchto agentúr. E, nakoniec môžeme súhlasiť aj s kompromisným návrhom 43.12. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Igor Šoltes za GUE, FTA NNF. Nikto? Tak potom na záver dostáva slovo pán Edvard Kukan. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne, pretože ja plne súhlasím s tým, čo pán Kovače z EPP ako tieňový spravodajca povedal. Ocenenie a vďaka Charles Tenokovi za už tradične vysoko profesionálnu a kompetentnú prácu. Čierna hora napreduje k pristúpeniu EU stabilným tempom za podpory jej občanov. Je potrebné spraviť viac v reformnom procese, predovšetkým v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii, čo už sa spomenulo, ale zopakujem že je potrebné odsúdiť zastrašovanie, očierňujúce kampane a verbálne a fyzika, fyzické útoky na novinároch. Vyzývame opätovne e, úrady, aby vyšetrili predošlé útoky a zároveň by som chcel povedať, že autonómnosť a nezávislosť štátnych vysielacích organizácií je zásadná a je dôležitá aj pre predvojebnú kampaň. Prichádzajú dobré správy z parlamentu v Čiernej hore kde bojkot sa ukončila. Na záver by som chcel pochváliť Čiernu horu za plné zosúladenie CSRC a CSDP a pre konštruktívny a pozitívny prístup v oblasti regionálnej spolupráce. To je potrebné pochváliť aj o to viac, že Čierna hore pod veľkým tlakom určitých tretich štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Eduard Kukan. A na záver Palčeno. Musím povedať, že toto je asi jedna z najlepších dačekov na rozlúčku od kolegov. Krátke, jednoduché, a veľmi pozitívne a poďakovanie za moju prácu. Naozaj si to cením, beriem na vedomie pripomienky Eduarda Kukana o zastrašovaní novinárov a slobode médií. Myslím si, že v správe je to dobre ošetrené. Som ráda, budem ďalej spolupracovať, ustupovať zeleným, čo sa týka environmentálnych e, obáv aj v predchádzajúcich správ. Mimochodom je to vynikajúca správa, ktorá má veľkú podporu v celom parlamente rôznych politických skupín a ja naozaj úprimne dúfam, že v nadchádzajúcich rokoch Čierna hora e, bude stále silnejšia a stále viac sa bude približovať Európskej únie. Ďakujem všetkým za vaše milé slova. Ďakujem pekne, Charles Tanak. Takže môžeme ukončiť, uzavrieť tento bod. Hlasovať sa bude zajtra popoludní v AFETE. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, bodu 9 sú to pozmeňujúce návrhy 28. správe o Macedónsku. Slovo dostáva spravodajca pán Weigl, ktorý nám predstaví ďalšie kroky. To pripraví na zajtrajšie hlasovanie. Ivo, nech sa páči, ďakujem pekne. Budem hovoriť po slovinsky, takže poprosím vás, dajte si sluchatka, aby ste mohli počúvať tlmočenie. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať všetkým, kto ktorí prispeli do tejto správy. Podľa mňa je otvorenejšia, respektíve povzbudzujúcejšia a lepšia ako boli správy predchádzajúcich rokov. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať gréckým kolegom za dosiahnutie tohto výsledku. Samozrejme, dohoda dvoch vlád v Skopie a v Atenách e, vyvolala množstvo optimizmu v nás všetkých. Všetci sme to už dlho, dlho očakávali, to dlhé... Všetci, Nevieme sa dočkať, kedy toto oča... dlhé obdobia čakania sa skončí. Očakávame, že Macedónsko môže aspoň začať pristupovať do EÚ a NATO. A chcel by som zdôrazniť to, že za posledné roky počas tohto procesu keď sa Macedónsko snažilo oslobodiť, vym, vym, e, vymaniť z politickej krízy, náš parlament získal väčšiu, silnejšiu pozíciu v parlamentnej demokracii. Prispeli sme k pôvodnej dohode a prispeli sme aj k dialogu Jean Monnet, ktorý pokračuje. Samozrejme, po tom, čo schválime túto správu a po tom, čo Macedónsko vyrieši túto novú politickú krízu, ktorú prinieslo referendum, podľa názorov jedných bolo úspešné, podľa názorov iných nebolo. Takže bude nás čakať v najbližšom období veľa práce. Budú musieť prispôsobiť aký komunitér vo všetkých oblastiach. A ja by som na záver svojho vystúpenia chcel požiadať všetkých, aby podporili ústny pozmenujúci návrh, ktorý som predložil pred hlasovaním, keďže teraz čakáme na ďalšie kroky, ktoré musí oznámiť macedónska vláda. Buď tým, že zabezpečí väčšinu v parlamente, alebo tým, že príjme dohodu o ústavnej zmene, alebo o tom, že e, vyhlási nové voľby. Ide o to, že musíme naďalej podporovať macedónsku vládu, aby sa priblížila viac k Únii a k NATO, ak si toto želajú aj ľudia v, samotnom, v samotnej krajine. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Peterle. A na rozdiel od iných štátov, tentokrát máme oveľa viac uh, ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. Čo som povedal? Nie, Ivo Weigl, samozrejme nie pán Peter Le Weigl, jasne. Takže ozlo sa prihlásil. Miss Sakurafa and Mr. Epidideos. Did I miss some? Zabudol som niekoho? Poprosím meno. Ah, a jasne, že vás poznám, áno. Dobre. Takže, ak ešte niekto iný z Grécka, nie. Takže ako prvý Eduard Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne. Myslím si, že pán Weigl zobral svoju zodpovednosť spravodajcu veľmi vážne a jeho správa je výsledkom kompetentnej práce s textom, s pozmenujúcimi návrhmi, s tieňovými spravodajcami a myslím si, že by sme mali túto správu podporiť. No, minulý týždeň som bol v Sofii, kde účastníci všetkých balkánskych e, parlamentov v podstate všetci hovoria o tom istom. Situácia v krajine je dramatická. Súhlasím s tým, čo povedal Ivo Vajgo ohľadom ďalšieho vývoja po referende. Avšak my to hodnotíme, nech už to hodnotíme akokoľvek. Moja jediná pripomienka je táto. Ak bude nutné zvolať predčasné voľby, tak to bude totálny chaos v krajine a to na dlho. Takže Súhlasím s pozmeňujúcim návrhom, v tom zmysle, že by sme mali hlasovať zajtra o uznesení a budeme mať dosť času pred plenárkou, aby sme zaktualizovali text eh, v súvislosti s vývojom situácie v krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem Edward Kukan. Knut Flegenstein. Áno, pán predseda, pán Vajgo, vážení kolegovia, ja Hovorím v mene pána Piculu, ktorý má problémy s lietadlom, príde až večer. Ale aj v jeho mene, pre všetkým by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za vykonanú prácu a dobrú spoluprácu a podporujem rozhodnutie zajtra hlasovať. Viem, že sme diskutovali o tom, čo je najlepší spôsob, ale súhlasím pre všetkým s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom, že toto je asi to najstravnejšie. Ja osobne ľutujem, že presvedčivé výsledky referenda eh, nie sú sprevádzané veľmi nejakou významnou účasťou na tomto referende. Opozícia by sa mala v podstate ukludniť. Ja dúfam, že na otázka názvu nebude akousi vedľajšou e, obeťou toho procesu, ktorý e, prebieha v tomto regióne. A ako už pán Kukan spomenul, ak by sa zorganizovali predčasné voľby, asi by to nebolo najideálnejšie. A čo sa týka správy o pokroku, zajtra budeme o nej hlasovať. V prípade Macedónska za posledné roky naozaj eh, sa dá hovoriť o pokroku najhmatateľnejšieho spomedzi všetkých krajín, ktoré ašpirujú na plnohodnotné členstvo EÚ. Úlohou aktuálnej vlády, jeho, jej úloha vôbec nebola ľahká po rokoch, kedy sa nezaznamenal žiadny pokrok, skôr naopak. V správe sa chváli dosiahnutý pokrok a normalizácia vzťahov so susedmi, Bulharskom, ako aj Gréckom. A podľa mňa politická klíma v krajine vo všeobecnosti dúfam, že umožní otvorenejšiu komunikáciu s občanmi a my musíme podporiť kultúru dialogu. A to samozrejme nie je niečo, za čo zodpovedná len vláda, ale aj nový opozičný líder zohráva svoju úlohu. Rovnako dôležité je spomenúť aj to, čo ešte potrebné spraviť. Predovšetkým je potrebné iniciovať vnútorné reformy, zlepšiť politickú klimu krajiny vo všeobecnosti, umožniť otvorenejšiu komunikáciu a podporiť kultúru dialogu. Rovnako dôležité je spomenúť aj to, že potrebujeme viac reforiem, ďalšie reformy v hospodárstve, súdnictve, aj vnútra, e, zlepšiť slobodu médií a bojovať proti korupcii. Na záver mi dovolte povedať, že táto vláda ukázala, že má politickú odvahu príjmať zásadné vážne rozhodnutia a preto po referende musíme naďalej prejavovať plnú podporu a snáď privítať aj otvorenie predvstupových rokovaní v budúci rok. Ďakujem spravodajcovi za dobrú spoluprácu. Myslím si, že máme dobrý text a dúfam, že zajtra naše hlasovanie potvrdí veľkú podporu tejto správy ako podporu Macedonskému ľudu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Knut Fleckenstein. Za EKR Charles Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel prijať ku kolegom, ktorí privítali Ivo Vajglovú vyváženú správu a dúfam, že bude schválená po rokovaniach o kompromisných pozmeňujúcich návrhov, avšak kompromisný návrh číslo 5 ohľadom citlivé otázky názvu je v mnohých aspektoch kľúčový pre ďalší pokrok. Bez uznesenia tejto deliacej otázky EU prístupový proces pre Macedónsko sa stal akýmsi akademickým, len teoretickým. Po referende bolo ťažké si jasne vysvetliť, aký je konečný výsledok. Avšak tento víkend poukázal na to, že je veľmi smutné, že možno to neprejde, pretože na, referende, ne, na referendum neprišlo ani len 50%, a takisto aj sa hovorí o predčasných vozbách, voľbách. Maťo Nemec, e, mimoriadný spravodajca, povedal, že ak to teraz nevíde, tak budeme potrebovať ďalších 25 rokov, ak prepasíme túto historickú príležitosť na nájdenie nového riešenia. Bude to veľká facka nielen Macedónsku, ale aj rozširovaciemu procesu EÚ na Západnom Balkáne. Avšak EKR vy kvalita, celkový tón správy a snahy novej vlády a predovšetkým zameranie sa na potrebu ďalšieho zlepšenia v oblasti právneho štátu, slobody médií a boja proti korupcii, ako aj e, rozvíjania lepších vzťahov so susedmi, predovšetkým Bulharskom a Gréckom. Chcel by som sa ako vždy poďakovať Ivo Vajglovi za pozitívny prístup ako spravodajcu a za dobrú spoluprácu ako kolegu. Ďakujem pekne. Ďakujem, Charles. Igo Šoltes. Za zelených pani Sakurafa. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcela poďakovať pánovi Vajglovi za odvedenú prácu aj za spoluprácu mm, na príprave tohto dokumentu, ktorý v podstate ja som proti dohode a to z nasledujúcich dôvodov. V podstate politicky sa to nedá implementovať, pretože to bolo vytvorené umelo a neprekonáva to celé roky rozdielných názorov medzi dvoma krajinami. A sú ani problémy v širšom regióne. Takisto je tu problém aj s procesom. Ehm, sú tu príjmané kroky, zo strany únie, ktoré podľa mňa e, nie sú hodné EU občanov. A či sa to občanom páči alebo nie, riešilo sa to referendum v Grécku, riešilo sa to referendum e, o Brexite. Vidíme, Brexite vidíme, že občania konajú a obracajú sa chrbtom k únii. No Vidíme, že úradníci naďalej sú vystavení tlakom a akoby nevenovali pozornosť názoru občanom. My by sme nemali byť prekvapení teda e, rastúcim euroskepticizmom a extrémnej pravice e, za tejto situácie. Demokracia znamená dialog, neznamená hrozby ani monológ. Musíme rešpektovať inštitúcie vidíme, že v Taliansku sa vyvíja situácia podobne. Musíme si dať veľký pozor na to, ako sa my správame, lebo iba na demokratickom základe môžeme zabezpečiť budúcnosť Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Chceli by ste modrú kartu? Pán Fleckenstein? Máte jednu minútu. Mám tri otázky. Prvá Ospravedlňujem sa, ale nepríjmam modrú kartu pre pána Falkensteina. A v podstate si myslím, že pán Falkenstein je proti Grécku. Vážne nás urazil naposledy na výbore. My, Gréci, s tým máme naozaj problémy a to treba mať na zreteli. Máme problém v našej krajine, a snažíme sa ochrániť naše záujmy, tak ako to my považujeme za správne a pán Fleckenstein chce robiť niečo iné, takže nepríjmam pre neho modrú kartu. Dať modrú kartu pánovi Fleckensteinovi mal byť um, taký vtipný moment, ale toto asi nebude veľmi vtipný deň pre tento výbor. Je to v poriadku. Uh, trvate na svojich poznámkach? poriadku, ponechám vás na zozname, dáme ďalej dvoch rečníkov, pán Epidedeus. Ďakujem, pán predseda. Referendum, ktoré sa nedávno konalo v Skopie, nie je priateľné, pretože v súlade s ústavou krajiny nebola na ňom účasť cez 50%, takže čokoľvek sa stalo, je ako keby sa to ani nestalo. A fakt, že sa vôbec referendum konalo, iba znamená, že grécky boj s Macedónskom o jeho mene bol boj, ktorý pretrvával a alibi pre nepridávanie sa k EÚ kvôli tomuto menu. Naznačujú, že cesta tejto krajine e, k EÚ bude závisieť len od tejto krajiny a od vôle jej vedúcich osobností. Ďakujem. Pán Koloklu, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi užitočné a pozitívne, čo, že sme si toto tu vypočuli. Snažíme sa podporovať túto dohodu a napomáhať pri nej, ktorá v prvom rade ukončuje túto smiešnú hádku o mene, po druhé prináša stabilitu do, re- do balkánskeho regiónu, ktorý má samozrejme veľa problémov. Včera blízko pri Skopie v Ruse v inom meste Bulharska sa odohrala vražda bulharskej novinárky. E, predtým sme sa hovorili o hádke, sme diskutovali o hádke Kosova a Srbska a tak ďalej a tak ďalej. Musím vám povedať, že si to vyžaduje veľkú politickú odvahu na oboch stranách, aby sa podporovala takáto dohoda a aby sa v nej pokračovalo. Pretože v obidvoch krajinách vládla demagogická a nacionalistická opozícia voči tejto dohode. Predovšetkým to bola koalícia fašistov a pravice, bohužiaľ. A žiaľ, strana Nová demokracia, ktorá žiaľ patrí do Európskej ľudovej strany. Čakáme teraz na zodpovednejší prístup e, zo strany pravice. Nečakáme to z zo strany nacionalistickej pravice alebo zo strany neonacistov. V závere by som chcel povedať, že pán Cipras a pán Zaev by mali mať medzinárodné uznanie za svoju politickú odvahu, za to, že chcú pokračovať v tejto dohode, ktorá ukončí túto dlhoročnú hádku, ktorá má samozrejme historické dôvody, ale ktorá je v podstate o mene. To je z mojej strany všetko a pán Falkenstein, ak máte akékoľvek otázky, rád vám zodpoviem poriadku, ďakujem vám. Chce sa ozvať niekto iný? Tak, pán Fleckenstein, môžete reagovať. Iba som chcel povedať dve veci. Poprvé, nie som e, urazený, ale teda ak som urazil niekoho alebo grecko mrzí ma to. Nebolo to môjim záberom. Môžeme hovoriť o tom, ako to e, inak sformulovať, ale po druhé, absolútne jedno, ako dopadlo referendum. Teraz e, stojí to pred parlamentom a tak či tak musí získať e, dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Takže táto diskusia je viac menej akademická. A po tretie, ak tu teraz nemôžete e, e, zodpovedať. Možno, že e, chcel som sa opýtať, či to bolo vaše osobné stanovisko alebo stanovisko zelených, či to nejakým spôsobom odsúhlasili. Can you answer how you will vote on the... Môžete zareagovať, ako budete hlasovať o tejto správe? Zelený? Nie sú tu žiadni zelení. Je tu poradca pre zelených? E, videl som, že sa rozprával s pánom Fleckensteinom. Nie, nie je tu nikto. V poriadku. Záverečné poznámky Ivo Weigel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nechcem už nič dodať a chcel by som sa pridať ku kolegovi, ktorý pochválil odvahu a tvorivosť oboch premiérov a ministrov zahraničných vecí, tak Macedónska ako aj Grécka, ktorí dokázali, že s dobrou vierou a ochotou dokážeme prekonať historické predsudky a nájsť cestu k stabilite a pochopeniu na Balkáne. A po druhé, rád by som urobil niečo, čo som neurobil predtým, Chcel by som sa pridať k tým, ktorí pochválili rolu pána Tenoka v tomto parlamente, v tomto orgáne. E, Charles, veľmi radi sme si ťa vypočuli, veľmi radi sme vždy počúvali tvoje konštruktívne, dobre pripravené a dobre vyargumentované stanoviská. Želám si, aby si mohol s nami ostať a dúfam, že sa to možno nejakým spôsobom podarí. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky dobré slova a spoluprácu. Ďakujem vám. To je všetko. Hlasovanie sa bude konať zajtra o pol tretej a prechádzame k bónu 10 a je mi cťou aby pán Pašu išiel predsedať tomuto bodu. Pardon, opravuje sa rečník, pán Kukan, je mi cťou požiadať vás, aby ste predsedali tejto časti. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are... Dámy a páni, vážení kolegovia, prechádzame na bod v programe číslo 10, ktorý sa venuje vykonávaniu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Toto je druhé preskúmanie správy o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. A bez ďalšieho zdržovania dávam slovo pánovi Galerovi, ktorý je spravodajca, ktorý bude odprezent, ktorý odprezentuje svoj návrh a pripojenie komentáre. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že teraz máme druhé kolo výmeny názorov. Predtým sme e, ako 12. E, novembra budeme hlasovať o tejto správe o pridružení e, Ukrajiny Počas uplynulých e, týždňov sme mali e, stretnutie s e, poslancami príslušných krajín. Máme tu memorandum pre podmienky, pokiaľ ide o štvrtý program makrofinancovania. V správe stručne hovorím o veľkej konferencii, ktorá sa konala pod názvom E, konferencia spolupráce z Jalty. Mali sme výbory e, v Lvivi, Lvovi a Ivano-Frankivsku. Potom sme mali misiu do Mariupola na e, kontaktnej linii medzi bojúcimi stranami. A spolu Ana Gomes minulý týždeň sme mali Eh, prvé stretnutie v parlamentnom zhromaždení eh, asociovaných štátov Moldovska, Gruzínska a Ukrajiny. Keď sa pozerám na najnovší vývoj, som rád, že tu v parlamente máme pomerne eh, širokú zhodu v otázke Ukrajiny Sú tu určité mm, mm, pozmeňujúce návrhy. Podarilo sa sformulovať e, aj kompromisné znenie. E, som toho názoru, e, že príslušné reformy sústavne, i keď nie dostatočne rýchlo pokračujú, vidíme, že Ukrajina reaguje a vníma to, čo od nej očakávame a mm, keďže e, e, došlo k schváleniu zákona o osobitnom e, statuse určitých regionov Luhanskej a Donetskej oblasti, ktoré sú okupované. Konštatujem, že ide o pozitívny vývoj. Musíme to tak konštatovať a takto podporiť zistujeme, že tento vývoj a pokračovanie reforiem, napríklad zriadenie protikorupčných súdov, že toto všetko e, pokračuje. Týka sa to aj ďalších reforiem, aj napriek tomu, že už cítime, že sa blíži volebné obdobie, pretože v marci budúceho roku sa majú konať prezidentské voľby počas e, e, schôdzi e, parlamentných asociačných výborov. Preberali sme dôležité témy z hľadiska implementácie potrebných krokov z hľadiska implementácie týchto dohôd v otázke vzťahu s Ruskom. Žiaľ, E, nedochádza k nejakým pozitívnym e, e, posunom zo strany Ruska nepozorujeme snahu o realizáciu minských dohôd vo všetkých aspektoch. Humanitárna situácia najmä v tých oblastiach, ktoré sú obsadené, e, sú v blízkosti hranice, je veľmi zložitá. No, sú tu e, viaceré projekty a Európska únie teraz e, kladie dôraz na aktivity na východe krajiny, ale v humanitnej oblasti, v oblasti infraštruktúry, rozvojovej oblasti by sme chceli eh, nejakým spôsobom prispieť eh, o informácie eh, o organizácie pre spoluprácu, bezpečnú spoluprácu v Európe sú, získavajú sa stiaženie, pretože nie je zabezpečený bezproblémový prístup jej príslušníkov ku všetkým oblastiam. Oblastiam, prepačte. Je tu určitá pripravenosť ochota poslancov v Tbilisi e, sa konalo takéto stretnutie cez víkend a poslanci e, zastupujúce e, Ukrajinu, Gruzinsko a Moldavsko, tri štáty, ktoré sú úzko navzájom prepojené. Títo poslanci sú odhodlení prispieť k eh, pokračovaniu eh, implementácie týchto dohôd. Chcel by som eh, spomenúť, že hm, nový makrofinančný program hm, v nadväznosti na konferenciu v Kýve s hm, pánom Brovskinsom a ďalšími bude pokračovať za predpokladu splnenia príslušných kritérií zo štúdie kolegov Šolca e, zistujeme, že ukrajinský štát e, e, vďaka efektívnej daňovej politike by mohol získať podstatne viac príjmov od občanov a podnikov. A v podstate to by dosiahlo úroveň našej pomoci. Treba spomenúť dôležitú reformu v oblasti decentralizácie viac ako e, e, e, došlo k fúzii viac ako 700 obcí. 120 ďalších fúzií je pripravených, ale treba ešte usporiadať komunálne voľby. Týkajú sa miliónov obyvateľov a netreba eh, s tým oteľať. Eh, nová ústredná volebná komisia a eh, chvála Bohu, sú tu menovaní členovia a majú to byť aj zastupcovia opozičného bloku. A treba zapracovať do našej správy, že E, treba zabezpečiť komunálne voľby počas sledujúcich týždňov a mesiacov. Európska únia podporuje mm, projekt e, decentralizácie vo výške 120 e, miliónov eur. My sme mali rokovanie s steňovými spravodajcami. Dosiahli sme zhodu v tom, že Ukrajina vykročila správnym smerom. Sú tu však určité problémy, ktoré treba prekonať a nesmieme pripustiť, aby tomu eh, bránila volebná eh, kampaň. Eh, budeme mať dobré odporúčania, ktoré treba schváliť pri hlasovaní. Dúfam, že získajú väčšinou podporu a chcem vyjadriť potešenie, ktorú sme dostali cez víkend, že Oleg Sencov po viac ako 180 e, dňoch e, e, padolky, skončil s ňou a že pravdepodobne nezomriem. A týmito slovami by som chcel skončiť svoj príspevok. Ďakujem veľmi pekne, pán Galer, za veľmi komplexný prehľad. A teraz zástupcovia politických skupín. Najsamprv no pán Pašku eh, v mene pána Piculu. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Priblížim vás eh, stanovisko pána Piculu. Predovšetkým ďakujem vám a teným spravodajcom za spoluprácu na príprave tejto správy. Je presvedčené, že terajšie znenie je e, lepšie. Vo svojich pozmeňujúcich návrhoch e, sa sústredí na potrebu zlepšenia sociálnej situácie v krajine a zdôrazňuje e, potrebu pokračovania vo vnútorných reformách. Boj proti korupcii na celoštátnej, regionálnej, miestnej úrovni musí naďalej zostať prioritou a v tomto smere fungovanie e, e, Národnej protikorupčnej agentúry musí byť podporené dostatočnými finančnými a ďalšími zdrojmi. Tiež zdôrazňuje potrebu posilniť administratívnu kapacitu štátnych orgánov. To je dôležitý predpoklad e, implementácie zmluvy taktiež spomína potrebu verejnej konzultácii, e, prípravy e, rozhodovania a takisto e, potreby rýchlej liberalizácie legislatívy. Takisto ďakujem pánovi Galerovi za to, že zohľadil väčšinu svojich odporúčaní a je pripravený e, zúčastniť sa e, záverečných krokov e, pri príprave správy. Pán Tenak. blahoželám pánovi Galerovi, mojemu dlhodobému kolegovi, tiež veľmi pozorne sledujem vývoj na Ukrajine počas viac ako desiatich rokov. Ešte v roku 2002 som ako prvý napísal v novinách Wall Street Journal Eh, o tom, že Európa môže mať euroatlantickú perspektívu. V tom čase som musel eh, bojovať v EPP eh, už kvôli samotnému, samotnej myšlienke. Som zároveň mm, smutný a šťastný som e, smutný z toho, že dokonca e, Európska únia neposkytla e, ani potenciálnu možnosť členstva, napriek tomu, že Rusko spáchalo akt agresie proti územnej celistvosti v rozpore s medzinárodným právom. Som zároveň rád, že máme asociačnú dohodu, dohodu o prehlbenej spolupráci, že Európske, prepačte, ukrajinské hospodárstvo sa stabilizuje a má osoch z našich E, e, koncesií A v čase, keď e, sa pripravujeme na Brexit, mnohí u nás hovoria, že chceli by sme mať status podobný Ukrajine vo vzťahu k Európskej únii. Ale Európska únia sa chce približovať sa Európskej únie, nie E, pracujú na e, e, rozchode, ako robila moja krajina. Podporujem, Michal, tvoju správu a teším sa na kompromisné návrhy. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Nevidím tu zástupcov ostatných politických skupín a preto vraciam slovo bežným členom, pán Bočka ako prvý. Pani Hybočko. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať a zablahozovať pánovi spravodajcovi. Veľmi pekne ďakujem vám za odvedenú prácu. Som vo viacerých otázkach e, za jedno s ním, predovšetkým v tej veci, e, že E, e, dochádza k realizácii reformy, i keď tento proces nie je dokonalý, e, zostávajú ešte určité rezervy a kroky, ktoré treba urobiť. Okrem iného vo svojich pozmeňujúcich návrhoch hovorím o potrebe ochrany menšín. Predložil som tieto návrhy v mene maďarskej E, delegácie. Chceli by sme vypuchnúť, e, vypichnúť e, títo hľadiska nielen v súvislosti s Kosovom, ale aj s Ukrajinou. Na jednej strane častokrát sa tu diskutuje problém v súvislosti s menšinovými jazykmi a mali by sme nejakým spôsobom sa snažiť o riešenie týchto problémov, o rozptýlenie eh, pnutí. Mali by sme pripomenúť Ukrajine, že musí eh, dodržovať eh, platné pravidlá v súvislosti s zákonom o vzdelávaní, zákonom o školstve. Ukrajina prislúbila neskôr e, e, prerokovať e, zákon, jazykový zákon. A tento zákon ale by mohol ešte viac vyostriť pnutie napätie medzi menšinami a väčšinovým národom, teda medzi Ukrajinc- menšinami a Ukrajincami. To by nebol dobrý krok, ak by tomu došlo. A preto musíme si dávať pozor e, na to, aby sa situácia nevyhrotila. Okrem toho by som chcela pripomenúť, e, že sú tu aj e, pravicové populistické organizácie v Ukrajine, ktoré konajú v rozpore s legislatívou. Je tu aj príprave petície, e, na základe ktorej etnickí Maďari by mali byť deportovaní z Ukrajiny. Je tu aj internetový portál, na ktorom príslušníci určitých národnostných menšín sa označujú za nepriateľov národa. Nie smieme pripúšťať takéto konania. Mali by sme nabadať Ukrajinu, aby eh, pôsobila proti takýmto prejavom. A je našou povinnosťou, aby sme zabezpečili, aby aj Ukrajina eh, eh, uctievala tie európske hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité. Ďakujem pekne, pani Bočkor. Pani Gomez. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. chcel by som sa statožniť s Michaelom eh, eh, Gallerom a vyzvihnúť veľmi eh, komplexnú prácu a analýzu, ktorú urobil o našich vzťahov s Ukrajinou v snahe pomôcť Ukrajine prekonať vnútorné a vonkajšie problémy, najmä pokiaľ ide o ruskú agresiu. Iba by som chcela doplniť jednu vec a tu sa stotožňujem eh, s potrebou poukázať eh, na veľmi dôležitú medziparlamentnú eh, schôdzu v Tbilisi minulý týždeň. Zdá sa mi, že takáto medziparlamentná spolupráca na základe obdobnej konferencií by mohla byť veľmi užitočná pre všetky tri štáty, ale aj pre nás v snahe zistiť, ako dokážeme lepšie podporovať potreby týchto štátov. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na jednu oblasť, kde mám jednoznačný pocit, že by sme mohli a mali urobiť viac Mali by sme e, pomôcť e, najmä tým, ktorí bojujú proti korupcii, e, predovšetkým občianskej spoločnosti Ukrajiny. Mali by sme zabezpečiť, aby naše aktivity, ktoré sú dôležité, dávali väčšie a lepšie výsledky. Nie len, aby sme zabezpečili postavenie pred súd os osôb, ktoré boli e, e, e, implikované v korupčnom správaní v minulosti, ako napríklad Janukovič, ale aj v súčasnosti. S tým, aby Ukrajina mohla získať späť ten majetok, ktorý bol, bol odsudzený Občianská spoločnosť na Ukrajine eh, eh, eh, si koná vynimočne, ale neposkytujeme jej dostatočnú podporu. Mám na mysli nielen Úniu, ale samotný parlament. Najmä vzhľadom na to, že mm, prostriedky získané z korupcie z časti sa ukrývajú v niektorých členských štátoch Únie a preto mali by sme byť v stave spolupracovať s občianskou spoločnosťou Ukrajiny aby sme zistili e, e, jednak zodpovednosť, ale aj získanie späť e, toho majetku, tých aktív, ktoré sú tak potrebné pre ukrajinský štát. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Sosniers. Ja chciałem zaprotestować po raz kolejny przeciwko e, stręczeniu wszystkich. Chcel by som Eh, viedriť protest eh, proti stálemu eh, z istambulského dohovoru. Nejde o náš nástroj. Je to nástroj, ku ktorému sme pristúpili, ktorý sme sa zavezali rešpektovať a niektoré členské štáty Hm, to preberajú alebo nepreberajú. A my trváme na tom, aby e, e, sa všetci s tým e, stotožnili. A protestujem, aby sme proti tomu, aby sme vyzvali každého, aby to podporilo. Polsko napríklad sa nepripojilo k tomuto dokumentu. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, e, e, že by ešte niekto sa hlasil o slovo. Poprosím pána Galera, aby e, zhrnul našu rozprávu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovia za vaše poznámky a pripomienky. Naozaj si myslím, že pre väčšinu ukrajinských občanov sociálne podmienky sú e, e, najdôležitejšie e, z hľadiska každodenného života a určite to spomenieme. Takisto, pokiaľ ide potrebu bojovať s korupciou na všetkých úrovniach spolu s občanmi a skutočnými reformnými silami budeme naďalej E, e, pracovať v tomto smere, alebo otázky získania späť odsudzeného majetku, e, aj to je veľmi dôležité, aby sa získali prostriedky, ktoré patria občanom a štátnemu rozpočtu. Pokiaľ ide o menšiny a príslušnú problematiku, O tom sa eh, eh, podrobne diskutovala počas schôdze hm, parlamentného združenia. To sa eh, napaky konalo v Ivano-Frankivsku a v Lvivu. Ja by som chcel pripraviť rozhovor o vašich pozmeňujúcich návrhoch hm, na budúci týždeň. Budeme sa tomu venovať. Budeme mať ďalšiu schôdzu teňových spravodajcov Mm, zistíme, aký majú k tomu postoj. Taktiež pripravujeme výmenu listmi medzi pánom Harmsom Rosatým a vami. Uvažujeme o tom, pokiaľ ide o samotný problém. Treba e, e, zabezpečiť, aby Ukrajina si plnila svoje medzinárodné záväzky. To je ten dôležitý rámec. Netreba to príliš dramatizovať netreba eh, slepo veriť eh, nejakým extremistickým stanoviskom eh, nejakých mimovládnych organizácií alebo websajtov, ako keby to bolo štátnou politikou. Vo všetkých krajinách sa vyjadruje extremistické postoje o akejkoľvek otázke a netreba hneď volať na zodpovednosť samotný štát a tvrdiť, že ide o štátnu politiku. Nie všetko, eh, čo sa v tejto súvislosti spomína, eh, je relevantné a extrémizmus nikdy eh, neznamená niečo pozitívne. Domnievam sa, že mali by sme sa skôr sústrediť na existujúce povinnosti a vyhodnotiť do akej miery ten, ktorý zákon zodpovedá príslušným záväzkom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Galer. Tým sme ukončili rozpravu o tomto bode rozpravy. Chcel by som vás informovať, že hlasovanie vo výbore AFED sa bude konať 12. novembra. Tým sme ukončili program dnešného dňa. Sme eh, vyčerpali program aj sme vyčerpaní. Takže eh, prerušujem schodzu.